týmto na novo otváram zasadnutie Európskeho parlamentu, ktoré bolo prerušené 18. júla tohoto roku. Máme tu niekoľko oznámení. Prvá téma, ktorá je veľmi skľúčujúca a bolestivá, pretože sme boli postavili pre nečakaný odchod nášho kolegu, portugalského poslanca Andrea Bradforda. ktorým bojoval svoj politický boj doma na politickej scéne aj v Európskom parlamente. Bol veľmi mladý, mal 48 rokov. Jeho život bol venovaný občianskému boju, občianským aktivitám, obrane demokracie a boju za e, demokratické autonómne postavenie Azorských ostrovov bol veľmi známy svojou láskavosťou, svojou dobrou povahou, svojimi dobrými rečníckými e, schopnosťami a veľmi dobrým etickým štandardom a vysokohodnotnými postojmi. Bol zvolený do Európskeho parlamentu v tomto mandáte a zároveň Zároveň eh, pred ním stála nemalá úloha. Budeme si pamätať Andreho eh, prínos, Andreho hodnotu a budeme eh, pamätať na to, čo znamenalo pre nás, pre svojich priateľov, pre skupinu socialistov a demokratov, pre všetkých kolegov tu v Európskom parlamente. Máme tu ešte potom ďalšie bolestivé oznámenie. Keďže minulý týždeň došlo k veľkým záplavám v Európe, Videli sme veľmi e, veľkú zónu e, Španielska, ktorá bola zasiahnutá, najmä na juhovýchode. Boli to rieky, ktoré zaplavili Mursi Alicante, v Granade, Albacede a v Madride, veľké územia. Mnoho ľudí e, prišlo o život, tisícky ľudí zároveň museli opustiť svoje obydlia a boli nútení opustiť aj celé zóny, v ktorých pôvodne pracovali a bývali. Takže dovolte mi v mene nášho parlamentu vyjadriť svoju úprimnú sústrasť všetkým obetiam, ich rodinným príslušníkom a zároveň aj vyjadriť našu plnú a hlbokú solidaritu aj to, ako sme boli veľmi zasiahnutí týmito veľkými povodňami. Zároveň by som rád vyjadril svoje uznanie a naše uznanie tej Ehm, vynikajúce práce, ktorú vyvinuli záchradné zložky a zároveň ehm, rôzne špeciálne zložky, ktoré pracovali a pracujú na aktivitách prvej pomoci a riešenia dôsledkov týchto povodní. Takže v eh, spomienke nášho kolegu, ale aj obetí v Španielsku, rovnako ako aj taký dôkaz našej blízkosti k rodinám obetí, prosím vás, povstaňme na minútu ticha. Grazie. Ďakujem. Onorevole Piri. Pani Piri, žiadali ste o slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Minulý týždeň došlo k výmene väzňov medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou a myslím si, že je nevyhnutné, aby sme ocenili to, že boli prepustení aj ukrajinskí námorníci. A zároveň musíme vyjadriť aj volanie po tom, že táto výmena väzňov by nemala byť na úkor toho, že, budeme, um, že zostanú páchatelia útokov na let MH17 bezpostresaní. Tým, že pán Čemach bol odovzdaný do Moskvy, jeden z podozrivých z tohoto útoku bolo veľmi bolestivé nielen pre obete, ale aj pre ich rodiny. A preto verím, že táto snemovňa dokáže vyslať signál, že áno, sme solidárni s Ukrajinou, ale zároveň očakávame, že Ukrajina dostojí Ehm, záverom e, rezolúcie OSN a bude hľadať páchateľov útoku na let MH17 a jeho zostrelenie. Ďakujem pekne, pán predseda. Grazie. Grazie, Ďakujem veľmi pekne, pani Piri. Ďalej e, s ústnym procesom máme schválené texty, ktoré boli distribuované. Pán poslanec Papadakis, prosím, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda, vážení kolegovia. Cyprus je teraz ohrozený tureckým lodstvom. Námorné plošiny boli postavané vo výhradnej ekonomickej zóne Cypru, ktorá je samozrejme aj európskou výhradnou ekonomickou zónou. Zároveň turecký minister zahraničných vecí neustále ohrozuje mesto Famagusta, ktoré je chránené uzneseniami Európskeho parlamentu aj OSN. Európsky parlament má v tomto smere povinnosť konať. Rada sa rozhodla, že zavedie sankcie proti Turecku. A je naozaj veľmi dôležité, aby Európsky parlament naďalej pokračoval v tejto práci. Chcem vás poprosiť, aby sme sa vyjadrovali len k ústnemu schvalovaciemu konaniu. Keď táto téma nesúvisí s touto témou, tak môžem považovať tieto témy za schválené. Ďalej v súvislosti s umrnutí pána Bradforda a že pán Gualtieri sa stal ministrom eh, financií Talianskej republiky. Parlament teraz sa eh, merí na vedomie uvoľnenie ich dvoch miest a zároveň od 19. júla 5. septembra 2019 považuje tieto miesta za neobsadené. Ďalšie oznámenie kompetentné orgány Dánska mi oznámili voľbu poslanca do Európskeho parlamentu. Je to Mariam Vim, ktorý nahrádza Jepe Koforda a to s účinnosťou od 2. júla 2019. Ďalej kompetentné orgány Portugalska mi oznámili voľbu poslanca do Európskeho parlamentu. Ide o poslankyňu Izabel Carvaješ, ktorá nahrádza eh, Andrea Bradforta s účinnosťou od 3. septembra 2019, takže vitajte samozrejme medzi nami, vítame nových kolegov, dovolte mi pripomenúť, že nadobúdajú plné e, právomoci a plnú účinnosť mandátu Európskeho parlamentu v súvislosti s legislatívou. Ďalej výbor Jury e, pokračoval ďalej v overovaní mandátov e, poslanca Arias Čeveria a ďalších poslancov a po, po, po, po, navrhuje schválenie ich mandátov s platnosťou od 4. apríla a do konca posledného legislatívneho obdobia. Takže máme nejaké námietky voči tomuto návrhu? Nie, takže tieto mandáty môžu byť schválené týmto spôsobom. Ďalej. Skupina ľudovcov, socialistov a demokratov a zelených a EKR mi oznámili niektoré rozhodnutia, ktoré súvisia so zmenami, nomináciami vo výboroch a v delegáciách. Tieto rozhodnutia budú za, za, uvedené do e, zápisnice z dnešného stretnutia a vstúpia do platnosti v čase, keď tento oznám bude zverejnený v oficiálnej zápisnici. Ďalej výbor e, Júri zobral na vedomie rektifikácie v dokumentoch e, v súvislosti s odsekom, e, platným odsekom rokovacieho poriadu. Tieto úpravy sú považované za schválené, kým do 24 hodín nikto nevznesie námietku, buď politická skupina alebo nevyhnutný počet poslancov, ktorý požaduje nevyhnutný, nevyhnutné minimum a tí budú žiadať, aby tieto témy neboli uvedené. A tieto korigenda sú uvedené na web stránke parlamentu a ich znenie bude zverejnené v zápisnici z, z tohto aktuálneho rokovania Európskeho parlamentu. Ďalej výroba, výbor Kult sa rozhodol, že začne medziinstitucionálne rokovania v rámci prvého čítania a to v súvislosti, a teda podľa článku 72 rokovacieho poriadku, tieto pozície, ktoré budú prijaté Európskym parlamentom v rámci prvého čítania, tvoria mandát pre tieto rokovania a sú k dispozícii na web stránke Európskeho parlamentu a tieto zápisy budú zaradené do ďalšej zápisnice z rokovania. Ďalšie oznámenie týka sa voľby Európskeho mediátora. Vážení kolegovia, 30. augusta v roku 2019 sme zverejnili v oficiálnom vesníku pozvánku, aby sa predstavili kandidáti v súvislosti s voľbou Európskeho mediátora. Ehm, tento termín je hneď otvorený, čiže je to 30. september 2019. 4. september bol dátum, keď ste dostali odo mňa e-mail s poslednými informáciami. K tejto téme dovolte mi všetkým pripomenúť, že podľa článku 231 odsek 2 rokovacieho poriadku každý kandidát potrebuje získať podporu minimálne 40 poslancov, ktorí predstavujú minimálne dva členské štáty. Každý poslanec môže predložiť len jednu kandidatúru. Ak, podporiť len jednu kandidatúru. Ak poslanec podporí viac kandidatúr, ani jedna z jeho podpor nebude vzaná do úvahy. Mm, ako náhle nejaká kandidatúra bude odoslaná predsedovi parlamentu, nie je možné ďalej stiahovať alebo doplňať podpisy podpory. Um, ako náhle príde termín prezentácie kandidátov, tak sa posúdi ich prípustnosť a zároveň vám potom odošleme ich kandidáty do výboru PETI ktorý následne vykoná vypočutie týchto kandidátov, a to na začiatku decembra. Tieto vypočutia budú potom otvorené pre všetkých poslancov. Voľby nového mediátora prebehnú v tejto sále, tá je naplánovaná na decembrové plénu. Ďalej, poďme eh, k rokovaciemu poriadku finálny návrh programu, ktorý bol schválený konferenciou predsedov 12. septembra. Podľa článku 157 bol rozdistribuovaný všetkým poslancom. Chceme sa spýtať, či máme nejaké úpravy, takže podľa konzultácií jednotlivých politických skupín dovolte mi predstaviť tejto snemovni nasledujúci návrh úpravy programu. Týka sa to útorka názov vyhlásenia komisie o pozícii, spoločnej pozícii Európskej únie e, pred e, globálnym summitom OSN o klíme v New Yorku. Tento názov sa zmení a bude to nazvané Príprava na klimatický summit o udržateľnom rozvoji a cieľu udržateľného rozvoja v New Yorku. Takže máme nejaké námietky voči tejto zmene názvu? Dobre, keďže žiadne nevidím, tak považujeme túto zmenu za schválenú. Opäť pokračujeme ďalej ešte útorkom. Skupina Zelených a GUE žiadali, aby diskusia o vyhláseniach rady a komisie o amazonských lesných požiaroch boli dokončené hlasovaním o rezolúcii, ktorá by bola predložená na schvalovanie, na, na schvalovanie vo štvrtok. Dávam slovo Lambert, pánovi poslancovi Lambercovi, ktorý je predsedom a predloží túto žiadosť zelených. Ďakujem pekne, pán predseda, drahé kolegyne, kolegovia. To, čo sa eh, deje v amazonskom pralese, pretože nehovoríme o minulosti, ale to sa deje teraz. To sú skutočne obrovské lesné požiare, ktoré sa dejú v amazonskom pralese. Sú problémom celého eh, sveta. No a je dôležité, aby parlament o tom nielen hovoril, ale aby eh, sa aj vyjadril. No a ja myslím, že nestačí teda, aby sme mali uskutočnili len rozpravu a ja vidím, že ľudí je znepokojených situáciou v Amazonii a zneužitím tejto situácie na komerčné účely. Takže ja navrhujem, aby sme ukončili rozpravu uznesením, ktoré jasne vyjadrí naše stanovisko a Eh, následkami, ktoré bude musieť Európa eh, prijať, eh, ak Brazília bude pokračovať v nelegálnych praktikách. No aj ja myslím, že prípad amazonských pralesov vidíme všetci. Nie je to len otázka svetového dedičstva, ale je to otázka boja proti klimatickým zmenám. No a preto ja by som chcel, aby sme eh, sa rozhodli prijať uznesenie eh, parlamentu, eh, kde vyjadríme, aké budú následky, ktoré treba prijať. Kontrári. Máme nejaké vystúpenia proti tomuto návrhu? Máme niekoho, kto by chcel vystúpiť proti tomuto návrhu? Tak tomu nie je, takže predložím na hlasovanie túto žiadosť a budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Hanno votato tutti. Pevne verím, že ste odhlasovali všetci. Hanno votato tutti la votazione. Ak sme hlasovali všetci, tak hlasovanie ukončujeme. Takže dobre zamietnutý program sa nemení. Pokračujeme ďalej ešte na útorok. Tu máme skupiny DUE a e, teda e, GUE a Dei. Pardon, pán poslanec Kretu, nech sa páči. Čo sa stalo? Nech sa páči, pán poslanec. Mikrofón poprosím. Pani poslankyňa, Ospravedlňujem sa, moja kráta nefunguje, hlasoval som za. Berieme to na vedomie, ďakujem pekne. Ešte pre na útorok skupina Jague žiadali, aby hlasovanie o správe Gualtieri ohľadom nominácie na predsedu Európskej centrálnej banky, teda predsedničku Európskej centrálnej banky Kristina Lagardová bola um, zaradená na prvú oktobrovú plenárku um, tak, aby mohla byť pani Lagardová aj prítomná. Takže dávam teraz slovo uh, poslan, pani poslankyni Baj, aby predstavila žiadosť skupiny. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Rozprava a hlasovanie pani Lagarde tam bolo plánovaná veľmi e, dlho a pani Lagarde nám veľmi neskoro oznámila, že bude mať iné povinnosti vo Washingtone a že bude, sa nebude môcť e, zúčastniť na niektorých, že jej, e, niektorí tvrdia, že jej vypočutie na výbore pre hospodárske záležitosti bolo dostatočné, to tak vôbec nie je rozhodnutia, príjma, musia príjmať tra, transparentne. No a um, dôležité, aby vystúpila pred uh, jedinou inštitúciou, ktorá bola demokraticky uh, zvolená. Politika uh, boja proti inflácii uh, nie je mi proti všetkým. Uh, je to politika o zamestnanosti a treba, uh, aby sa viedla skutočne potrebná rozpráva. a pani Lagard by mala mať a, a preukázať a, m, rešpekt voči parlamentu a zúčastniť sa tejto rozpravy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Chcem sa spýtať, či tu máme niekoho, kto by chcel vystúpiť proti tomuto návrhu. Nikoho takého nevidíme. Takže pán Lambert ešte hľadal slovo. Vážený pán predseda, ja absolútne nesúhlasím sa argumentáciou pána Beja a keď on hovorí o postupe, tak by som chcel pripomenúť, že postup je nasledovný. Vypočutie, vypočutie kandidáta alebo kandidátky pred príslušným výborom Európskeho parlamentu. Toto vypočutie sa uskutočnilo. Pani Lagarta, s nami strávila veľa času. Toto pravidlo bolo rešpektované. No a po tomto by malo nasledovať hlasovanie na plenárke. Avšak chcel by som upozorniť eh, parlament na to, že pani Lagarde povedala, že eh, v podstate súhlasí s tým, že sa zúčastní, zúčastní plenárneho zasadnutia, aj keď to pravidla nevyžadujú, aká by parlament eh, chcel vžiť možnosť eh, viesť rozpravu eh, z, za účasti eh, prezidentky Európskej centrálnej banky, tak by to bolo dobré. Mani, ma, pani Lagarta však má iné po, povinnosti v, vo Washingtone, takže nie je to nedostatok rešpektu a úcty voči Európskemu parlamentu, že sa nezúčastní. No a z dôvodov, ktoré sú opačne ako dôvody pána Beja, myslím, že jedine, ak sa na tom dohodne parlament, tak by sme mali, tak môžeme posunúť rozpravu na od, na október, ale nezavezujú nás tomu pravidla. No a dôvody, ktoré by sme to mali urobiť, to sú dôvody štatútu parlamentu. No a ak chceme viesť rozpravu o monetárnej politiky Európskej únie. To je iná vec. To treba, aby, aby rozhodla konferencia predsedov a o tom sa nerozhoduje teraz. Ďakujem. Pri... Ďakujem pekne, že mali sme tu niekoho. A nech sa páči, pani Obry. Ďakujem veľmi pekne. Predseda, ja by som chcela Stavy žiadosť našej skupiny z jednotej lavici podľa článku 130 rokovacieho poriadku, kde sa hovorí o tom, že nominácia prezidenta Európskej centrálnej banky má byť dva mesiace po vypočutí. Máme teda do 4. novembra na to, aby sme hlasovali o vymenovaní prezidentky Európskej centrálnej banky. A takže môžeme to posunúť na oktober. Môžeme hovoriť o novej monetárnej politiky. Ja si pamätám je vypočutia, kde povedala, že Európska centrálna banka dlho počúva trhy občanov Európy. No a my sme tu, drahí kolegovia, zástupcovia eh, občanov a preto Európska centrálna banka nás musí očúvať eh, a nepočúvať len trhy. No a eh, ja si neviem predstaviť, že by ste odmietli účasť pani Lagarde pri hlasovaní o jej vymenovaní, pretože to je veľmi dôležitá téma. Takže ja by som chcela vás vyzvať, aby sme hlasovali za rozpravu Ehm, za jej účasti. Ďakujem pekne, takže návrh bol predložený, budeme hlasovať menovitým spôsobom. Otváram hlasovanie, nech sa páči. No tutti. Pevne verím, že ste všetci hlasovali. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Takže program rokovania zostane nezmenený. Allora, allora, c'è un problema. Zdá sa, že máme elektronický problém, takže hlasovanie je za. Volevo leggere prima... Dovolte mi najprv prečítať výsledky. Takže na hlavnej tabulej ste to mohli vidieť, že tam bola chyba, hlasci boli rátané ako zdržania eh, a niektorí, nie všetci eh, poslanci pochopili, čo presne sa stalo. Takže to bola chyba techniky. si sono... Ecco, allora, eh, i voti sono... Takže hlasovanie bolo za 175. Pán Bulman, nech sa páči. Vážený pán predseda, tu sme získali taký dojem v sále, ako keby tu bol nejaký zmetok elektronický pri tejto žiadosti zelených, či amazonskú tému môžeme podporiť uznesením. Aj toto nebolo celkom jasné, či ten elektronický Ukázaný výsledok zodpovedal nášmu hlasovaniu a preto by som vás chcel požiadať, aby sme toto hlasovanie opäť opakovali. Nemôže predsa to byť, aby sme zlyhali na technickom probléme. Allora, i risultati per quanto riguarda... Ďakujem. E, čo výsledky, ktoré sa týkajú diskusie k správe Gualtieri sú za 175, proti 274 a 10 e, sa zdržali. Takže tým je návrh na zmenu poriadku, eh, rokovacieho, poriadku, eh, rokovacieho programu pardon, eh, nezmenený. Čo sa týka výsledku v prípade požiadavky o Amazone, tá diskusia o Amazone, rezolúcia o Amazone, tak tie výsledky boli za 192, proti 228 a traja sa zdržali. Takže poďme ďalej, stále zostávame na útorku. Skupina Renew žiadala, aby uznesenie, ktorým sa uskončí debata o vyhlásení Rady a komisie k téme e, volebné interferencie a dezinformačné kampane v národných európskych voľbách a demokratických procesoch, aby táto bola preložená na prvú plenárku v októbri. Dávam teraz slovo tým, ktorí chcú podporiť tento návrh. Kto ho chce predložiť, nech sa páči. Nie je tu nikto taký? Pani Intveld, nech sa páči. Yes. Um, well, it's, it's... Je to pomerne Uh, je to pomerne priama jednoznačná záležitosť. Je v poriadku, že do téme musíme rokovať, ale ten návrh uznesenia potrebuje trochu viac času. Je to pomerne kontroverzná, citlivá téma a potrebujeme to spraviť poriadne. Takže dajme si na to viac času a pracujme na, tejto, na tomto uznesení pri ďalšom plenárnom zasadnutí. Ďakujem pekne pani Intveld. Je niekto, kto chce vystúpiť proti? Nech sa páči pani Piri. Už táto iniciatíva vyšla zo skupiny SND. Ja som naozaj veľmi rada, že je tu veľká väčšina v tejto snemovni, ktorá chce túto tému zradiť na program rokovania, ak je nevyhnutné, aby sme zabezpečili, že budeme zjednotení e, keďže za, za, za, začíname s rokovaním špeciálneho výboru budúci týždeň. E, sme schopní prijať posunutie, ale pevne verím, že to nedopadne, takže nakoniec e, to nebudeme riešiť vôbec. Takže môže byť debata zajtra a hlasovanie neskôr. Ďakujem pekne, takže vypočuli sme si e, dva, dva vystúpenia, takže dávam teraz hlasovanie, e, na, da, predkladám na hlasovanie tento návrh. Budeme hlasovať e, za. Kto je proti? Kto sa zdržiava? Návrh je schválený. Passiamo alla giornata di mercoledì. Poďme ďalej, ideme na strednejší program. Ľudovci žiadali diskusiu o vyhláseniach ehm, Radia a komisie ohľadom ehm, zasahovania do ohľadom budúcnosti Európy. To malo by nasledovať hlasovaním o uznesení v štvrtok. Dávam slovo teraz pánovi Galerovi, aby predstavil pozíciu EPP. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Je to v dôsledku dobrej tradícii, keď máme nejaké jubileá, tak v tejto inštitúcii si ich uctíme rozprávou a preto navrhujeme, aby sme sa pozreli na pakt Molotov-Ribbentrop 80. výročie, aby sme k tomu mali rozpravu a tak, ako sme to urobili pred desiatimi rokmi, pretože dopady tohto paktu boli fatálne pre celý kontinent, pre celú Európu. Niektoré sú doteraz citeľné a myslím si, že je len a len primerané, aby sme s uznesením viedli k tomuto rozpravu. Ďakujem pekne. Kto je proti? Chce niekto vystúpiť, kto by sa vyjadril proti tomuto návrhu? Nikto nie je proti. Slovo si žiada pani Dali, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade dovolte mi iba zdôrazniť, že my naďalej chceme zachovať ten názov, ktorý je v programe rokovania, za dôležitosť európskej spomienky pre budúcnosť Európy. Po druhé, žiadame, aby e, sme si uvedomili, že predkladáme e, uznesenie na, oktobrovej plenárke, na 1. oktobrovej plenárke. Je to veľmi citlivá a dôležitá téma a boli by sme radi, keby sme mali dosť času na to, aby sme sa vedeli pripraviť na toto uznesenie a pripravili dobrý dokument. Takže predkladám teraz na schválenie tento návrh. Vypočuli sme si eh, dôvody pána Galera, takže otváram hlasovanie, budeme hlasovať elektronicky. La votazione è chiusa. Ukončujem hlasovanie. Budem to čítať ja, lebo takto to bude jednoduchšie. Takže za, za 443 tá 443 poslancov hlasoval, 234 hlasovala za, proti bolo 178, 31 sa zdržalo. Dobre, takže návrh bol schválený. Môžeme ďalej, ešte stále sa vyjadrujeme k programu a stredy. v súvislosti s, čl- s článkom o fungovaní Európskej únie, článkom zmluvy o fungovaní Európskeho spoločenstva, navrhujem, aby sme dali teraz tému predstavy a predstavenia programu Rady v rámci kompletného programu. A to práve preto, lebo skupina zelených predložila návrh, v ktorom, v ktorom žiada, aby prezentácia Rady k návrhu všeobecného rozpočtu bola nahradená len iným názvom. Čiže ten, ten návrh predstavenie rozpočtu o pozíciách návrhu rozpočtu pre 2020 bola navrhnutá, zamenená len za návrh za názov Rozpočet 2020. Ja teda hovorím, že by to nemala byť len prezentácia rady, ale mala byť celá diskusia byť takto um, premenovaná. Takže aby sme v tomto smere aplikovali túto zmenu aj na celé plenárne rokovanie. Máme k tomu nejaké vyjadrenia? takže môžeme to považovať za schválené. Dobre, ďakujem pekne. Týmto môžeme ukončiť túto úvodnú časť a v príprave na budúcu alebo na ďalšiu diskusiu môžeme považovať program rokovania za dokončený. Prvý bod na programe dnešného rokovania je, sú vyhlásenia komisie k téme stavu lesov v Európskej únii. V mene komisie dávam slovo pánovi komisárovi Kanetemu a zároveň pozývam kolegov, aby opustili potichučky sálu. Poprosím vás, pán komisár, majte slovo, nech sa páči. Vážený pán predseda, dámy a páni, Európska komisia, rovnako ako Európsky parlament, chce vyjadriť svoju solidaritu všetkým tým, ktorí sú dotknutí nedávnymi záplavami a povodňami, e, ku ktorým došlo vo viacerých španielských regiónoch a dovolte mi e, odovzdať naše myšlienky obetiam, poškodeným a zároveň aj poďakovať všetkým orgánom. Pán komisár. Pán komisár, ehm, z dôvodu toho, aby sme si naozaj uctili túto tému, radi by sme si aj vypočuli, čo hovoríte. Poprosím kolegov, aby opustili sálu čo najtichšie. Dajme si minútovú prestávku, pán komisár, počkajme, lebo to bude asi najlepšie. No, please, we, we... please leave the chamber quietly colleagues thank you very much. we are starting our debate and the commissioner was. kolegovia prosím opustite sálu potichu lebo komisár chcel vystúpiť k tejto téme a ak dovolíte tak by sme mohli pokračovať pán komisár začnite ešte raz od začiatku ak vám to nevadí prosím opustite sálu potichu. Thank you. Thank you, thank you, madam president. Takže pani Predsednička, ďakujem pekne za slovo. Komisia rovnako ako tento parlament chce vyjadriť svoju solidaritu so všetkými zasiahnutými nedávnymi povodňami a, a, a katastrofálnymi dažďami, ktoré postihli viacero španielských regiónov. Dovolte mi odovzdať naše myšlienky rodinám postihnutým a všetkým poškodeným a zároveň aj oceniť prácu profesionálnych zložiek, dobrovoľníckých zložiek, ktoré bojovali proti dôsledkom tejto katastrofy. Zároveň vystupujem teraz v mene komisára Hogana k tejto téme a dovolte mi poďakovať vám za možnosť prispieť k diskusii o tejto téme. A vítam záujem Európskeho parlamentu o lesy. Lesy eh, tvoria 40 eh, povrchu Európy a sú dôležitým zdrojom našej spoločnosti. Životné prostredie a hospodárstvo musia zohrávať veľmi dôležité, eh, dôležitú úlohu pri riešení eh, víze udržateľnosti. Oni tiež eh, majú vplyv na klimatické zmeny a udalosti, ako lesné požiare sú ďalšími problémami, ktoré vznikajú. Komisár Hogan zorganizoval konferenciu EÚ o lesoch, kde sme mali príležitosť hovoriť pomerne detailne o súčasných výzvach lesov Európskej únie a lesníckého sektoru v EÚ. To bola veľmi plodná diskusia, e, kde sa zúčastnili všetci relevantní aktéry, e, výskumníci, e, zástupcovia priemyslu, environmentálny mimovládok ostatných. No a táto konferencia otvrdila relevantnosť a význam lesov, lesníckého sektora v kontexte Parížskej dohody, ciele biodiverzity a dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja sú veľmi dôležité. Tam zohrávajú veľmi dôležité, dôležitú úlohu lesy a vidiecké oblasti lesy a výrobky sú veľmi dôležité na to, aby sme do roku 2050 dosiahli uhlíkovú eh, neutralitu nahradením eh, fosílnych materiálov a palív, tak ako to je eh, v pláne dezignovanej predsedničky komisárky. No a Dovolte mi povedať na začiatku, že lesnícka politika je hlavno, hlavne z odpovednosti členských štátov EÚ a to sa odzrkadlo aj v stratégii EÚ a v nedávnych záveroch Rady z marca 2019 o revízii stratégií, kde sa potvrdil prístup na základe subsidiarity. Za posledných niekoľko rokov lesy v Európskej únii sa stávajú obeťou extrémnych udalostí, ako sú suchá, búrky a požiare, často následkom klimatických zmien, ktoré zodpovedajú za veľké straty v hospodárstve a ekosystémoch. Eh, týkajú sa mnohých európskych eh, krajín. Eh, komisia má stály viacero grémy stálych, ktoré sa zaoberajú otázkami a problematikou lesov. Napríklad nedávne diskusie riešili otázky kôrovca a likožrúta v, v lesoch no, v 2018 ochrana lesov a odolnosť lesov bude tiež predmetom diskusie na koordinačnej skupiny pre biodiverzitu a prírodu. Príkladom rozsahu dopadu je aj vysoká miera mortality lesov v strednej Európe kvôli epidémii likožrúta V Nemecku strata strata lesov kvôli likožrútom a suchá za posledné dva roky prispeli k strate viac ako 100 tisíc hektárov, respektíve poškodeniu viac ako 100 tisíc hektárov lesa. Lesné požiarov v súlade, alebo podľa príslušného informačného systému, viac ako 300 tisíc hektárov lesa vyhorelo pre polovici roku 2019. No a táto toto číslo viac ako 60 tisíc, vyššie ako 60 tisíc hektárov za rok 2018. Predpokladá sa, že veľa zalesnených oblastí v Európe sú postihnuté a poškodené a to má dopady na ekosystémy v Európe, Európe tak v ako aj mimo Natura 2000. Súčasná situácia na európskom trhu s gulatinou, gulatinou je hromnatená novšia. na ňu dopad, dopad katastrofy a trh je zaplavený drevom. Situácia nie je optimálna. Práve naopak, na to, aby sme podporili lesy a potreby sektora lesníctva, tak harmonizácia stratégie e, s finančnými nástrojmi Európskej únie je potrebná. Vychádzame z základných princípov e, manažmentu lesov, funkcionality a udržateľnosti. Spoločná poľnohospodárska politika je hlavným zdrojom finančnej podpory pre európske lesy. a Verejné výdavky e, na roky 2014 až 2020 je približne 8 miliard eur Eh, ktoré dostanú približne 90 eh, lesov a vidieckých oblastí. Ďalšie financovanie z mechanizmu civilnej oblasti, eh, politiky rozvoja vidieka a iných programov Európskej únie. Podpora pre na predchádzanie škodám spôsobených požiarmi, prírodnými katastrofami a extrémnymi udalostiami a na obnovu rodičného potenciálu je tiež veľmi dôležitá v rámci uh, politiky rozvoja vidieka. 20 ehm, výdavkov SPP následno eh, rokov, vrátane 1,7 milióna eur na prevenciu a 700 miliónov eur na obnovu. Ehm, to bolo z SPP, eh, ďalšie milióny a tisíce eur sa eh, plánujú na obnovu lesov. Mechanizmus civilnej ochrany tiež podporuje, respektíve poskytuje podporu a bojuje proti katastrofám, ako sú lesné požiare. Tento mechanizmus bol nedávno posilnený napríklad vytvorením európskych rezervných kapacít, e, kde patria požiarnícke lietadlá a e, vrtulníky. E, rovnako podporujeme inovácie v lesníckom sektore, vrátanie na ochranu lesov a skúmanie nových prístupov k zvyšovaniu odolnosti. Dúfame, že rozpočet bude v eh, tom období, nasledujúcom období posilnený. Ďakujem pekne a teraz prídeme k rečníkom v mene politických skupín a pán Lí sa dostáva ako prvý slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážené kolegyne, kolegovia. Les je u nás v Európe veľmi dôležitým faktorom na ochranu klímy a najmä vtedy, keď sa obhospodaruje a keď drevo môže nahradiť cement alebo oceľ. Tiež je veľmi dôležité pre veľk- je, tiež je to veľmi dôležité pre biodiverzitu a pre rekreáciu, ale lesy v Európe sú mnohokrát v zlom stave v Česku, Slovensku, Francúzsku, Nemecku a Južnej Škandinávii. No a príčinou je extrémne sucho za posledné dva roky a tým šírenie sa škodcov, ako napríklad likožrúta. Takže stručne a jasne povedané, tento les je ochrancom klímy a je ohrozený klimatickými zmenami a preto každý na svojej úrovni, predovšetkým priamo na mieste v členských štátoch, ale aj tam, kde siahajú naše kompetencie ako Európskej únie, musíme pomáhať. Finančnú podporu musíme preskúmať to, vyplýva, to vychádza z druhého piliera agrárnej politiky, ale to neznamená, že by sme tento pilier mali drasticky e, krátiť. To ako parlament nebudeme akceptovať, ale ide aj o výklad pravidiel v práve hospodárskej súťaže. A tu je stav katastrofálny a každý si musí uvedomovať, že keď hovoríme o výklade pravidiel, tak to musíme urobiť veľmi nebyrokraticky. Vážené kolegyne, kolegovia, žiaľ, na programe máme len rozpravu EVP e chcelo aj uznesenie a myslím si, že v budúcnosti budeme sa môcť dohodnúť aj nad tým, že nebudeme len debatovať, ale pripravíme si konkrétne výsledky, uznesenie pre druhé plénum, pretože musíme dosiahnuť výsledkov. Les nám leží na, na srdci a musíme pomáhať všetkým, ktorí mu napomáhajú. Ďakujem veľmi pekne a teraz jednu minútu pán Andriu SAD. Ďakujem pekne, pani predsednička. Nuža, to skrývate, Európska únia nesie svoju zodpovednosť za svetovú deforestáciu. My nesieme zodpovednosť, pretože máme veľmi veľa dreva, ktoré prichádzajú e, zo všetkých kútov sveta. No a používam tiež množstvo produktov, ktoré obsahujú palmový olej. Niektoré v Francúzsku to dokonca niekde presadzuje ako palivo, aj keď palmový olej je skutočnou katastrofou pre životné prostredie. My sme skutočne zodpovední. My však musíme konať a našou úlohou je vážiť si európske lesné zdroje. Potrebujeme skutočnú stratégiu na ochranu a obnovu. Musíme stanoviť jasné pravidlá na udržateľné riadenie lesov. No a my by sme mali, boli oveľa dôveryhodnejší, ak by medzinárodné hody o, voľnom obchode, ktoré podpisuje EÚ, a napríklad s Mercosurom, obsahovali doložku o ochrane životného prostredia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, tanto, pán Torvalds, dve minútky. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán komisár, vážená pani predsednička. Naše európske lesy sú niekedy v poriadku a niekedy sú v úbohom stave a dôvodom je, že nemáme taký koncept ako európsky eh, les. Máme lesy, lesy v množnom čísle a niektorým sa darí dobre a niektorým nie až tak dobre. A aby sme pochopili, v čom vezí tento problém, mali by sme sa pozrieť na to, čo sa deje aj v Kanade, aj v Rusku. A v oboch týchto krajinách boli obrovské lesné požiare, A z ekologického hľadiska tá rovnováha sa už vychýlila na nesprávnu stranu. No ale je to v podstate jednoduché. Keď keď máme prirodzené lesné požiare, tak sa to nedá nejako e, vykinožiť. Nie sú na to zdroje ani nástroje. A práve preto sa to stáva neustálým problémom. V Rusku v júli prišlo k spáleniu 4 miliónov hektárov a mm, nikto tam nemal prístup a nemohol tieto požiare uhasiť. Potrebujeme riadenie lesov. Donald Trump povedal, že by sme mali sa lesom trošku viac venovať to je veľmi ťažká práca, to nie je také jednoduché a keď sa pozrieme na škodcov, ktoré sú, ktoré sú problematické v Európe. Ďakujem pekne teraz pán Eichhout za zelený. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne za túto diskusiu o lesoch Európy, ale hovoríme aj o lesoch mimo Európy, ale mali by sme sa zamerať na naše lesy, pretože tieto lesy sú mimoriadne dôležité pre e, klimatickú ochranu, zachytávajú uhlík a e, tiež 40 našich obnoviteľných zdrojov pochádza z biomasy a komisia má aj pre tú smernicu LULUCF, hodnotenie dopadov a my očakávame tohto záchytu pokles, pokles tohto záchytu a tento pokles záchytu je taký istý vlastne ako zvýšenie emisí, takže aj na to by sme sa mali zamyslieť, pretože to ale zachytáva e, uhlík. Ale musíme sa pozrieť aj na to, čo povedala agentúra pre životné prostredie, že len 25 našich lesov je v Natura 2000, ktoré sú v dobrom stave, takže mali by sme sa pozrieť na klimatické zákony a pozrieť sa na rok 2030, aby sme si zachovali naše lesy pre ochranu e, klímy a biodiverzitu. Teraz pán Hakarajnen za skupinu IDE. Mikro, Mikrofón poprosím. Arvoisa puhemies, Ďakujem pekne za slovo, vážená pani predsednička. Pán eh, Turvalc začal a ja budem pokračovať v tom, čo povedal. Vo Fínsku sme sa venovali prieskumu riadenia lesov viac ako 100 rokov a výsledkom toho je, že u nás z tohto dôvodu lesy rastú viac ako kedykoľvek predtým. Napríklad Máme lesné cesty, ktoré napomáhajú pri riadení a správe lesov. Tiež je jednoduchšie bojovať a e, e, proti požiarom, my sme spolupracovali, teda videli sme, čo sa deje v Kanade a v Rusku a vo, Švedke sme, vo Švedsku sme tiež mali e, požiare, ale vo Fínsku sa nám podarilo im predchádzať, pretože my žijeme z lesov, takže sa o tieto lesy aj staráme, aby rástli. A teraz, keď hovoríme o a európskych lesoch, tak poďte do Fínska, poďte sa pozrieť, ako sa treba starať o lesy. Ja mám e, osobné skúsenosti. Mal som 16 rokov, keď e, som začal pracovať v lesnom hospodárstve a videl som ako je potrebné sa o lesy starať, aby sme ich mohli využívať a aby rástli. A presne viem, ako je potrebné zachovávať biodiverzitu. To všetko funguje. Nech sa páči, poďte do Fínska, poďte sa pozrieť, ako to robíme my. Vy nám nebudete radiť, vy, ktorí máte problémy, pretože my vieme, čo tam treba robiť. Ďakujem veľmi pekne. Pán Hakarajnen, je tu modrá karta. Prosím, môžete naznačiť. Pán Roland má modrú kartu, žiadosť. E, súhlasili by ste s modrou kartou? Je tu otázka, otázka, súhlasíte? Pán Roland, nech sa páči. Máte slovo. Otázku, ktorú som mal, sa týkala lesov, či tu je troška taká kontroverzia. My sa prihovárame za lesy, ktoré sú ochrancom klímy a tu máme uh, bionaftu a biomasu. To je energetický komplex a my teraz sa prihovárame za zelenú politiku, ktorá spôsobila v indoneských pralesoch trošku zmetok, tiež straty straty života. Prepačte, 30 sekúnd. To ne, nevyzerá, že by to bola otázka na predchádzajúceho rečníka. Uh, takže chcete, chcete na to zodpovedať. To bola skôr taká pripomienka, nie otázka. Máte slovo, ak chcete. Ďakujem veľmi pekne. Áno, môžem zodpovedať na tú otázku. Tak sa postavíte a zodpoviete? Alebo neodpoviete? Nie, budem odpovedať len na skutočné otázky. Áno, ďakujem veľmi pekne. Pán Roland, vy ste sa dočkali e, odpovede a teraz pani Višnevská, 1,5 minúty EKR. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, vážený pán komisár. Naše lesy a ich stav to by malo byť e, kľúčovou výzvou aj do nasledujúcej dekády, pretože nedávno sme boli svetkami e, veľkých katastrof v lese, veľké ničenie lesov, napríklad niektorými škodcami likožrútom a naozaj e, sme e, keď to porovnáme, niektoré regióny v Polsku, e, tu máme lesy, ktoré rastú na 20 našej plochy, keď to porovnávame so rokmi 40, teraz to narastlo 40 doteraz my Náš, naše správy lesov sú e, dobrým príkladom pre osvedčené postupy a mali by sme sa o tieto postupy podeliť. Máme 5 miliónov stromov, ktoré sa obnovili, ktoré sa v Poľsku každoročne obnovujú a naše lesy sa obnovujú, ale zdá sa, že Európska únia nás tomto nejak aktívne nepodporuje. A naša lesná politika je pre nás veľmi významná, takže my máme osvedčené postupy, o ktoré sa vieme podeliť. A toto je veľmi dobrý príklad. Ďakujem veľmi pekne, ešte než dám slovo ďalšiemu rečníkovi len vysvetlím. Modrá karta to je otázka 30 sekundová, ktorú môžete položiť a tá osoba, ktorej sa pýtate, má 30 sekúnd na odpoveď. A teraz pán Ferreira. Vulnerabilidade da floresta tem expressão concreta. Ďakujem pekne. Pani predsednička, zraniteľnosť našich lesov sa dá vidieť v mnohých eh, oblastiach problémy s lesnými požiarmi, eh, napadnutie škodcami, no a jeden z dôvodov že sú nedostatočné investície a eh, nedostatočné personálne vybavenie. No a to je súčasť mm, mm, na politík ako napríklad SPP EU, ktorá rozkladá verejné služby, monopoly v lesníckom sektore. Ehm, to všetko pracuje eh, proti eh, funkčnosti lesa a ľudia zostávajú eh, hlavne na vidieku, teda úplne opustení na pospasa svojmu osudu. My žiadame viacej investícií do lesov už dlho a žiadame komplexný európsky program na boj proti katastrofám a predchádzanie katastrofám. My potrebujeme pomôcť lesom, potrebujeme a iné a politiky pre polnohospodárstvo, rozvoj vidieka a iné politiky na to, aby sme ukončili tento stav. Ďakujem pekne a teraz na minútu pán Papadakis, nezaradený. Ďakujem veľmi pekne. V Grécku, vážená pani predsednička, Viac ako 100 ľudí umrelo tento rok eh, kvôli lesným požiarom na ostrovách ako Zakintos za iných častiach Grécka. My potrebujeme adekvátny plán, musíme zaistiť, že zločiny spáchané proti lesom a tie škrty eh, v rozpočtoch na lesy za ostatné 4 roky treba napraviť. Vytvorili sme rôzne orgány, ako napríklad Rescue, a oni sa z plných síl snažia, avšak eh, nedostávajú dostatočnú pomoc a podporu. Je dôležité, aby členské štáty eh, s tými obmedzenými prostriedkami, ktoré majú k dispozícii, eh, dokážu niesť celé náklady na ochranu lesov. Vidíme výsledky tohto celej Európe, no a vedlo no to skutočne z hrozný, hroznej situácii. Potrebujeme viac ľudí, potrebujeme viac práv a nemôžeme hospodársky drancovať naše leci. Pán Dorfman na 1,5 minúty. Vážené kolegyne a kolegovia, no skutočne je to tak, ako ste to povedali, pán komisár, stav lesov v Európe je polutovania hodný likožrúca rozširuje a aj pravdepodobne kvôli klimatickým zmenám súčasť ťažšie tie búrky, no a tak lesy zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri ochrane biodiverzity a boji proti klímy. Lesy sú ako zelené plúca, no a potrebujeme udržateľné lesné hospodárstvo. No, les sa musí používať, aby plnil svoju úlohu a trebie, treba užívať eh, drevo na, ako stavebný materiál alebo zdroj energie. No a ja myslím, že udržateľnosť a udržateľné uh, lesné hospodárstvo si treba vážiť. No a treba udržať lesy v Európe funkčné, udržateľné tak, aby mohli plniť svoju funkciu v boji proti klimatickým zmenám. Ja myslím, že v rámci druhého piliera, v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky sa to dá urobiť a mňa tiež veľmi znepokojujú navrhované škrty v rámci druhého piliera, ale myslím, že si musíme, musíme sa zamyslieť, či v diskusiách o klimatických zmenách nepotrebujeme nové nástroje na to, aby sme eh, udržateľne riadili naše lesy a dokázali ich používať v boji proti klimatickým zmenám. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Na dve minúty pán De Castro. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda, vážený pán komisár, vážení kolegovia. Situácia v našich lesoch je stále citlivejšia, stále rizikovejšia a Európska únia musí, musí viesť E, svetový vývoj v oblasti čelenia tejto akútnej mimoriadnej situácii. To, čo sme dosiahli v minulosti, sme dosiahli aj vďaka SPP. Videli sme tu navýšenie, celkové rozšírenie povrchu, ktoré pokrývajú lesy v Európskej únie, zhruba v rozsahu Európske, e, e, Európsku štátu Portugalsko. Je to stratégia, ktorá už prináša veľmi dôležité výsledky. V každom prípade ale, vážený pán komisár, nemôžeme zastať len tu. Nemôžeme prerušiť naše napredovanie práve v súvislosti so spoločnou polnospodárskou politikou a s tým, čo navrhuje Európska komisia teraz. Tieto nové zmeny by znamenali významné zníženie programov pre rozvoj vidieka. V niektorých krajinách ide zníženie až o 25 týchto prostriedkov a to rozhodne znamená krok späť, ktorý je neakceptovateľný. Naši polnohospodári, naši lesohospodári by mali byť prvými aktérmi, eh, ktorí čelia týmto veľkým výzvam a mali by byť tí, ktorí sa najlepšie vysporiadajú s problémami, ktorými čelia naše lesy. Práve v tomto smere si musíme vedomiť, akými veľkým problémom čelia veľkí vývozcovia lesa. Je dôležité, aby sme tu vytvorili účinný celoeurópsky program certifikácie, ktorý by umožnil aj vytvoriť záručné režimy a bezpečnostné mechanizmy. Čelíme tu naozaj autentickej klimatickej hrozbe a riziku a len silná a zjednotená Európska únia bude môcť dať našim občanom odvážne odpovede a nebudeme už len ďalej postávať na kraji. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Na jednu minútu pán Stefanuta. Vážená pani, vážený pán komisár, v Rumunsku sa nachádza množstvo lesov, ktoré ešte nie sú ovplyvnené činnosťou človeka, aj keď dohrávajú dôležitú úlohu pri ochrane biodiverzity tak sa drevo naďalej ťaží, porušujú sa rôzne predpisy a smernici EE. E. Správa OHD Green ukázala, že v posledných rokoch približne 600 hektárov lesa sme stratili a 1,2 kubíkov, milióna eh, metrov kubických dreva eh, bolo vyvezených eh, Agent Green a ďalšie organizácie Európskej komisii predložili sťažnosť na obmedzenie ťažby dreva. Vážený pán komisár, čo tu však vidíme na papieri, vôbec nezodpovedá skutočnosti, ako sa budete snažiť presadzovať európske normy aj priamo na mieste a to v prospech európskych lesov. Ďakujem pekne. Ďakujem. Na jednu minútu dostáva slovo pani Deparné Grunenberg. Vážená pani predsednička, dámy a páni, rada by som pripomenula, že lesy rastú pomaly. Oni sa riadia rytmom prírody a samozrejme lesy musíme v Európe budovať ďalej. Príroda sa musí prispôsobiť, musíme prispôsobiť klimatickým zmenám a biotopy a divá príroda musí dostať viac priestoru. No a treba aj uznať, že potrebujeme drevo ako súrovinu, avšak nie je možné dať voľnú ruku priemyslu, ktorá ktorý je zameraný iba na rasta, v lesloch. My neuspokojíme energetické potreby e, pomocou lesa. E, nemôžeme vnímať lesy e, ako jediný prostriedok na zníženie emisí CO2 a zlá obchodná politika, zlá polnohospodárska politika Mm, sú tiež vinné za stav lesa a to treba zmeniť. Les rastie pomaly a len pomaly sa dá meniť. No a podľa toho nás budú súdiť naše deti. Ďakujem pekne. Na jednu minútu dostáva slovo pani Limer. Ďakujem pekne. V oznámeniach komisie neustále čítam nadpisy o opatreniach EÚ na ochranu lesa alebo obnovu lesa. Eh, no, nemáte strach eh, z vlastnej smiešnosti. Eh, je to práve tá EÚ, ktorá svojou energetickou transformáciou prispieva k ničeniu lesa a to je jediná udržateľnosť energetickej transformácie s ohľadom na les. No a, a pozrime sa na Nemec, Nemecko, ktoré má množstvo veterných turbín, ktoré sa nachádzajú v lesoch. No. Najväčším škodcom nie je likožrút, ale práve táto ekonomická, eh, energetická transformácia, eh, veterné parky eh, s 500 turbínami v chránených oblastiach, v ktorých sa nachádzajú až 800-ročné stromy. No a ten zoznam je veľmi dlhý. Takže prosím, nechajte to na profesionálnoch na mieste a nie technokratom EÚ. E Ďakujem pekne. Pani Limer, akceptujete otázku pani Grapíny v postupe modrej karty? Pani Grapíny, nech sa páči, môžete položiť svoju otázku. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som si veľmi pozorne vypočula vaše slova. slova. Vy ste povedali, že je smiešné uh, hovoriť o európskych lesoch. Uh, práve naopak, ja myslím, že to je veľmi dôležité. Čo myslíte, je ešte nevyhnutné, keď chceme mať európsky spoločný trh a úniu štátov, ktoré sledujú rovnaké ciele. Mal by každý robiť to, čo chce, alebo mali by sme spoločne analyzovať situáciu a spoločne príjmať opatrenia na ochranu lesov. Ďakujem pekne. Ja myslím, že ste nepochopili úplne správne prejav, ja myslím, že smiešná je EÚ, ktorá svojou energetickou transformáciou, energetickou politikou e, prispieva k ničeniu lesov, sa pasuje do úlohy, úlohy záchrancu lesov. Pán Jambasky, ďakujem veľmi pekne za slovo. Pani predsednička, vážený pán komisár, vážení kolegovia. Bez pochyby je na čase, aby sme viedli túto diskusiu, najmä po závažných požiaroch e, lesov celosvetovo, ktoré e, poškodili tisícky hektárov lesa. Teda neostaneme len na tejto úrovni diskusie, ako sa to často deje, aj keď lesy a lesníctvo je súčasťou národných úloh. Budeme potrebovať európsku stratégiu o ktorej sa budeme môcť vzťahovať. Európa predstavuje 5 celosvetových lesov, aj keď európske lesy nie sú tak e, dôležité z globálneho hľadiska. Pravdou je, že lesy sú pľúcami zeme. Bohužiaľ je pravda aj to, že každý tu v sále súhlasí s tým, že lesy majú mimoriadne vysokú dôležitosť pri ochrane biodiverzity a pri boji proti klimatickým zmenám. Potrebujeme však účinnejšie využiť všetky dostupné nástroje. Ďakujem pekne. Pán Carthy, nech sa páči na minútu. Vážený pán komisár, lesnícka stratégia alebo stratégia ochrany lesov, ak bude dobré uplatnená, by mala byť dobrá pre životné prostredie, mala by byť dobrá pre miestne komunity a mala by byť aj dobrá pre vidiecké hospodárstvo. Máme tu situáciu v mojom vlastnom členskom štáte v Írsku, kde vládne politiky zabezpečili to, že lesnícká stratégia nie je ničím z toho, čo som spomenul. To samozrejme nie je chyba európskych inštitúcií, ale záväzok, ktorý by som rád si vypočul od vás a od komisie dnes večer je ten, že Európska únia nebude financovať takéto politiky a takéto stratégie, ktoré sú pomerne široko rozšírené Napríklad vidíme, že sa tu e, nepôvodné stromy e, sadia na e, rašeliniskách, kde vlastne vysadzanie lesa spôsobuje väčšiu environmentálnu škodu, škodu ako keby tam nebolo vysadené nič. A po druhé, pán komisár, bol by som rád, keby ste sa vyjadrili k tomu protirečeniu, ktoré sa nachádza v jadre komisnej stratégie, keď na jednej strane podporujeme stratégiu, na druhej strane dáte biankošek brazilským orgánom, aby spalovali tisícky a stovky tisícov hektárov najdôležitejších najväčších lesov vo svete? To je otázka, ktorú si musíme dnes večer zodpovedať, pán komisár. Pán Carthy, o tomto prebieha diskusia zajtra o tejto veľmi dôležitej téme. Ďalším rečníkom na minútu a pol je pani Polfiard. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. Všetci súhlasíme s tým, že lesy zohrávajú naozaj veľmi dôležitú úlohu v kontexte klimatických zmien. A správa komisie poukazuje, že stav európskych lesov je zlý a že sme prišli oveľa. To je naozaj téma, ktorej sa musíme podrobne venovať. To je téma, ktorú potrebujeme podrobnejšie analyzovať. Ale buďme úprimní. Riešenie nie je regulatíva na európskej úrovni. Práve naopak, členské štáty EÚ si musia same chrániť svoje lesy. Potrebujeme v tomto smere účinnejšie lesy využívať a užívať a diskutovať o tom, ako je čo najlepšie riadiť a, a obhospodarovať. Dve veci ale môžeme urobiť aj na európskej úrovni. Poprvé, mali by sme modernizovať a aktualizovať e, register lesov z roku 2013, lebo sa odtedy veľmi veľa zmenilo a zároveň musíme zabezpečiť to, aby európska legislatíva brala do úvahy možnosť, eh, ktoré lesy ponúkajú a čo všetko lesníctvo môže priniesť pre európske hospodárstvo. Ďakujem pekne pani Sporek, nech sa páči na minútu. Ďakujem veľmi pekne za slova pani predsedajúca. Európs, e, lesy Európskej únie sú klasifikované medzi tie najhodnotnejšie prírodné oblasti vo svete. Karpatské lesy môžu byť dobrým príkladom. Bohužiaľ ale to, čo sa deje v týchto lesoch dnes, otvára otázku. Je to druhý prípad bielovežského pralesa? A polský minister životného prostredia sa rozhodol, že bude, dôjde k obrovskému výrubu v tomto pralese. WWF v Polsku a Svetová nadácia pre prírodné dedičstvo je pobúrená. Vidíme, že to víru prebieha v oblastiach Natury 2000, porušuje s tým európska smernica, smernica ochrane vtákov a habitatov, teda biotopov. Je to naozaj najvyšší čas, aby sme konali, aby sme akútne e, sa vyjadrili k tejto téme, aby sa k tomu vyjadril aj Európsky súdny dvor. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Miller, na jednu minútu, nech sa páči. Vážená pani predsednička, vážený pán komisár, áno, mimoriadne suchá za posledné roky ohromne poškodili naše lesy. Likožrúca explozívne šíril a keď sa pozriem na moju krajinu Bavorsko za posledné 5 rokov sme vyrúbali 20 miliónov um, dreva za 25 eur na hektár. A naši majitelia lesov takto strácali peniaze, ktoré potrebujú na to, aby sme naozaj prerábali tieto lesy. Les, ktorý poznáme dnes, je porazení práve klimatickými zmenami a aby sme sa pripravili do poucnosti, musíme eh, správne obhospodarovanie lesov podporovať na miesto zákonu a musíme sa pozrieť na uplatňovanie dreva vo všetkých oblastiach života. Ja by som si vedela predstaviť aj to, že by sa napríklad takéto leso napadnuté likožlútom používalo v verejných projektoch. Len tu si musíme uvedomiť, že práve keď tu budeme niečo robiť, až tak zachránime lesy a klima, klímu. Pani Rivazi, nech sa páči. Merci. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Naše lesy eh, sú poškodené, eh, no a keď sa pozrieme na to, tak strácame ekvivalent niekoľkých futbalových ihrísk za hodinu. No a to je eh, skutočná hrôza. No vážený pán eh, komisár, vaše eh, vyjadrenia boli síce pekné, ale až príliš veľa sa tam hovorí o princípe dobrovoľnosti. No a ja uvediem koľko príkladov. No napríklad drevo na výrobu energie. No roku, do roku 2023 treba vylúčiť drevo z obnoviteľných zdrojov. Vieme, že vysoké percento odlesňovania je kvôli intenzívnemu polnohospodárstvu, takže e, treba zastaviť dovoz e, soje a palmového oleja, kvôli ktorému sa kočujú amazonské pralesy. No a e, treba dať práva miestnym obyvateľom a pôvodnému obyvateľstvu na ochranu lesov. Takže dá sa robiť skutočne veľmi veľa vecí, pán Kalnete, a my od vás čakáme konkrétne návrhy. Teraz na jednu minútu má slovo pán Blaško, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážený pán komisár, vážení kolegovia, kolegyne. Lesy strednej Európy umierajú. Je to dané tým, že tu je niekoľko faktorov. Za prvé je to príliš veľká starostlivosť, ďalej sucho a katastrofy, ktoré sú spôsobené likožrutom smrekovým. Nadmerná starostlivosť e, znamená to, že sa vytvorili tzv. bezzásahové zóny v národných parkoch. Likožrút takýmto spôsobom dostal dokonalé podmienky pre rozmnožovanie a tým, že sa v týchto zónach nesmie ťažiť ani napadnuté stromy. V Českej republike kedysi, kde boli nádherné lesy na Šumave aj v Bavorskom lese, vidíme, že tie sú zničené. Aký smutný pohľad je na zdevastované lesy. Navrhujem, aby sa Európska komisia touto situáciou akutne zaoberala a prijala rázne opatrenia k zamedzeniu obmedzenia ľudskej hlúposti, či už odbornej, a zrušila zákaz ťažby napadnutých stromov v bezzásahových zónach. Zelený, čo na to hovoríte? Pani predsedajúci. Ďakujem pekne. Pán Blaško, máte modrú kartu od pani Šojdrovej. Príjmate otázku? Pani Šojdrova, nech sa páči, môžete položiť otázku. Neprajem si, aby tu prebiehala nejaká česko-česká diskusia, ale pán Blaško priniesol návrh, aby Európska komisia zasahovala v členských štátoch. Vy sa naozaj domnievate, pán kolega, že České ministerstvo životného prostredia a české lesníctvo nie je schopné vysporiadať sa alebo rozhodovať sa samostatne. Vy si naozaj myslíte, že nám niekto má niečo nariadovať. Ja nie som proti zdieľaní dobrej praxe, ale verím našim lesníkom a verím našim odborníkom na životné prostredie. Vážená pani kolegyňa, na rozdiel od vás, ja som likvidoval likožrúta a viem, čo sa s tou Šumavou stalo. Jazdil som tam, boli ste tam niekedy, keď tam boli tie nádherné lesy. A práve preto, že si nedokážeme poradiť sami, tak je asi potrebné, aby nám poradil niekto zvonka, pretože tých odborníkov sa tam už vystridalo toľko, že sa môžete pozrieť na to, ako to na Šumave vyzerá. To je výsledok ich práce. Ďakujem pekne. Pani Tomašič má slovo na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Lesy sú naozaj veľmi dôležité tak pre klímu, ako aj pre životné prostredie, pre polnohospodárstvo a za udržiavanie kvality pôdy, pre energetickú nezávislosť a takisto predstavuje veľmi dôležitý prírodný zdroj. Našťastie Európa nie je ohrozená nadmerným, nelegál, nadmernou nelegálnou ťažbou dreva. Um, oblasti, ktoré sú porastené lesmi, sa v Európe rozširujú a zväčšujú. To samozrejme ale neznamená, že sa nám darilo spravovať lesy dobre. Rozdiely medzi členskými štátmi sú obrovské. A to nie len vtedy, keď hovoríme o kvantite eh, územia, ktoré je pokryté lesom, ale aj keď hovoríme o vlastníctve. Väčšina európskych lesov je v súkromnom vlastníctve. V, Chorvátske, v Chorvátsku takmer 80 lesa je v štátnom verejnom vlastníctve a spravuje ich štátna firma. V budúcej stratégii budeme potrebovať mať vytýčené jasné spoločné ciele, ale zároveň musíme mať na pamäti aj to, že je nevyhnutné brať do úvahy špecifickú situáciu každého jedného členského štátu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalej má slovo pán eh, Geurolis. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedajúca. Nie je naozaj logické, aby Európska únia nemala spoločnú lesnickú politiku. Sú to predsa pľúca celej planéty. Sú nevyhnutné a vitálne pre ľudské bytosti aj pre zvieratá. Tvoria 34 európskeho územia. Okrem bohatstva ekosystémov biotopov a takisto obnoviteľné energie, ktorú prinášajú, absorbujú veľké objemy oxidu uhličitého. Ale rapidná degradácia lesov vedie k tomu, že tu máme vysoký počet lesných požiarov všade v Európe, najmä na juhu Európy, Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Grécko. Sú krajiny, ktoré sú takmer rok čo rok zasahované vlnami týchto požiarov, ktoré spôsobujú obrovské straty nielen na zvier- životoch zvierat, ale aj ľudí. A takisto sú to aj obrovské finančné straty, ku ktorým takto dochádza. Za chvíľku nebudeme mať žiadne lesy, ktoré by sme mohli chrániť a práve preto musíme konať okamžite a to najsilnejšie, ako len vieme. Potrebujeme zároveň podrobne analyzovať myšlienku toho, že vytvoríme akúsi zelenú stenu a budeme musieť e, presadiť také zmeny, ktoré budú chrániť aj budúce generácie. A preto konajme teraz. Ďakujem veľmi pekne a teraz na minútu a pol pán Zojdo Alvarez, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. Ďakujem pekne aj pán komisár. Držím palce. Ďakujem pekne za vaše práce a ďakujem za všetko, čo ste robili vo vašom mandáte. Ďakujem za vaše líderstvo, aby ste naozaj dobre dotiahli do konca Parížskú dohodu a takisto ďakujem aj za vaše ambiciózne ciele, ktoré ste mali v oblasti boja proti klimatickým zmenám ste eh, jeden z najväčších aktivistov v oblasti eh, životného prostredia. Lesy nám pomáhajú, ale tiež eh, čistia nám vzduch, tvoria neoceniteľný biotop a tvoria zásadnú zbraň v boji proti klimatickým zmenám. O tom veľmi dobre v Španielsku vieme. Sme krajina, ktorá má druhý najväčší povrch pokrytý lesmi je to niečo, čo je veľmi hodnotné. Stali sme sa krajinou, ktorá má najbohatšiu biodiverzitu v Európe a máme naozaj milióny a milióny stromov, ktoré absorbujú nemalú časť emisí, ktoré produkujeme. Zároveň si ale veľmi dobre uvedomujeme, že neexistuje krajina a neexistuje pole bez práv, neexistuje lesy bez lesníkov a práve v tomto smere to všetko záleží od toho, aké máme vzťahy s ľuďmi na vidieku. To je veľmi dôležité. Preto si musíme uvedomiť, ako obrovskú rolu zohrádzajú ľudia, ktorí lesy obhospodarujú. Lesy a ľudia, ktorí v nich žijú, sú nevyhnutné preto, aby sme bojovali proti depopulácii, proti vyľudňovaniu vidieku, vidieka a zároveň, aby sme bojovali proti zachovaniu kvalitnej práce. Títo ľudia e, sa starajú o lesy a tvoria nevyhnutý materiál pre tvorbu bioenergie. Práve preto vyjadrujeme, vyjadrujeme odmietnutie odmietnutie aktuálnemu návrhu Komisie pre rozpočet spoločnej poľnohospodárskej politiky. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pán González Casares. Na jednu minútu nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ako už bolo povedané, na jednej strane platíme za polnohospodárske produkty, ktoré znižujú lesy v tretich krajinách a na druhej strane s druhej, druhou rukou v niektorých krajinách Európy pod, e, vlastne e, robíme všetko preto, aby sa zanikali tradičné polia, rozširovali sa lesy a, a to robíme vlastne paralelne popri tom, ako rozširujeme plochu lesov. Nemôžeme dovoliť, aby sme e, progresívne strácali naše našu biodiverzitu. Práve preto v Galícii monokultúrne plantáže eukalyptu sa rozširovali. nedarí sa nám proti nim nejako bojovať. A v tomto smere e, je dôležité prijať nevyhnutné opatrenia. Ako Európska únia máme e, povinnosť uprednostňovať obchodnú politiku na medzárodnej úrovni, ktorá bude brzdiť deforestáciu a odlesňovanie na globálnej úrovni. Ale zároveň, pán komisár, tu v Európe si musíme položiť dôležitú otázku o udržateľnom lesníctve. Ako chrániť tradičné lesy? Ako bojovať proti vyľudňovaniu odňovaniu vidieka a zároveň ako podporovať udržateľné hospodárstvo a zároveň e, využiť prostriedky, ktoré sú v SPP na to, aby sme chránili, rozširovali e, naše lesy čo najrozumnejším a najzdravším spôsobom. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Hojsík. Nech sa páči, máte minútu. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, vážené kolegyne, vážení kolegovia

sa podiela eh, na 9 z 10 eh, cieľov udržateľného rozvoja, zabezpečenie eh, potravín, uchovanie CO2 a často sa za, zabúda aj na obmedzovanie nerovnosti. No a preto je dôležité, aby sa lesy stali skutočnou prioritou agendy komisie. A preto ďakujem pani von der Leyen za to, že to zaradila medzi projekt, priority. No a ja si pamätám jednu vetu z vášho oznámenia, ktorý hovorí, že novo vysadené lesy nemôžu nikdy nahradiť pôvodné lesy, takže to, čo sa raz zničí, sa nedo, nemo, eh, už je nemožné eh, obnoviť, nedá sa to eh, vykompenzovať. Hm, často sa hovorí o amazonských pralesoch, ale často zabúda na to, že 40 povrchu Európy je tvoria lesy, takže to má veľký dopad. No, ja chce medzi členskými štátmi. No a biomasa je veľké nebezpečenstvo, pretože e, je tu e, to obrovské pokretectvo využívať ju ako obnoviteľný zdroj energie. Ďakujem pekne ďalším rečníkom. E, pán Kužmiuka, Zbigniew, nech sa páči. Pane Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Ja sa hlásim o slovo v tejto rozprave preto, aby som zdôraznil, že moja krajina Poľsku je jeden z európskych lídrov, pokiaľ ide o dobre vyvážené, trvalo udržateľné lesné hospodárstvo a lesné, lesnú ekonomiku. My sme zdvojnásobnili e, drevo, ktoré v Poľsku produkujeme, ale lesy Lesy predstavujú 30 našej celkovej plochy. Takže vítam toto rozhodnutie z roku 2018 Rady a parlamentu, aby lesné hospodárstvo bolo zapracované do environmentálnej politiky. Tiež um, zachytávanie CO2 to bude tiež započítané do celkových emisí, ale suchá, vysoké teploty a zimy bez snehu e, spolu s burkami a vychricami. prispievajú tiež k zničeniu našich lesov a preto musíme toto, po, toto lesné hospodárstvo podporovať. A teraz mám jednu modrú e, kartu, pani Melchior. Akceptujete? Takže nech sa páči, pani Melchior. Ďakujem veľmi pekne za váš príspevok. Ja som žila v Polsku a viem, aké sú dôležité lesy v Polsku. A preto by ma zaujímalo, čo si myslíte, že či poľská vláda robí naozaj všetko preto, aby chránila tie pôvodné, veľmi dôležité lesy v Poľsku. Pán Kažmiak, odpoveď. Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Bolo tu veľmi veľa nedorozumení, pokiaľ ide o polské lesy, najmä pokiaľ ide o likažrútu v Bielovežskom lese, ale ja som už tu citoval niekoľko čísel, ktoré poukazujú na to, že by sme mohli byť vzorom pre lesné hospodárstvo v Európe, pretože je to v Polsku samofinancovateľný no, obdobie. Teraz pani Sander, jedna a pol minúty. Nech sa páči, pani Sander. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Uh, uh, lesy sú života veľmi dôležité, ako povedal Chateaubriand. No a, a je tak situácia z tohto leta nám pripomenula, že Európa je inka, pretože európske lesy sú sa strácajú obrovskou rýchlosťou. Máme veľkú zodpovednosť v kontexte rôznych katastrof musíme zdvojnásobiť naše snahy tak, aby európske lesy boli dobre riadené, spravované a zohrávali aj naďalej všetky úlohy, ktoré majú. No a čo sa týka európskych lesov, ich úlohy pri realizácii cieľov Parískej dohody, to je mimoriadne nuša my musíme využívať naše zdroje s ohľadom na udržateľný rozvoj a zachovanie, dlhodobé zachovanie svetového dedičstva. E, no, neexistuje spoločná e, lesná politika, ale spoločná polnohospodárska politika, parina národné politiky. No a tiež sa mi zdá, že e, prostriedky z druhého piliera SPP musia byť udržané do ďalšieho programovacieho obdobia, sú dôležité na to, aby sme podporili udržateľné, udržateľnú správu lesa naše výskumné projekty e, treba zmobilizovať na to, aby sme e, podporili prispôsobenie klimatickým zmenám. Ďakujem pekne. Slovo teraz dostáva pani Maria Arena. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. V nedávnom oznámení komisie o ochrane lesov komisia plánuje regulačné, dodatočne regulačné opatrenia na boj proti deforestácii a lepšej ochrane lesov. No a ja uh, chcel, sme mali nariadenie, aby rizikové produkty, ako, produ, ako napríklad produkty intenzívneho hospodárstva, alebo um, banickej činnosti, by tieto, ktoré sa dostávajú na trh Európskej únie neboli produktami deforestácie. No a druhá otázka na to, aby sme aby sa prijamali obchodné dohody, tak to je skutočná páka proti deforestácii chcete tam dať nejakú doložku ochrany životného prostredia, napríklad panický alebo ťažobný, ťažobný ťažobný priemysel z Kanady vyrúba obrovské množstvo lesov. No a ako myslíte, že výrobky tohto čo si myslíte o tom, že výrobky tohto podniku sa dostanú na európsky trh vďaka uh, dohode o voľnom obchode. Ďakujem pekne, pán Norbert Linz. E vážený pán predseda, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia, náš les je životným prostredím, priestorom, dodávateľ Eh, dreva, ale je teraz aj pacientom, pretože horúča, vysúcha, likožrúty a búrky sú jeho ničiteľom a preto si vyžaduje starostlivosť. Nesmieme lesníkov nechať sami, musíme ich podporovať. Európske lesy ročne absorbujú ročne veľké percento emisí, to znamená, že lesy, ktoré sú zdravé, e, napomáhajú zabráneniu klimatickým zmenám oveľa viac ako také, ktoré ponecháme sami na seba, e, viažú e, uhlík a tiež zdravé stromy sú dôležité pre zdravý les, ale aj za e, absorpciu uhlíka. Ale práve zlé lesy, nezdravé lesy, e, tie sú náchylné na suchá, ako aj pre škodcov a preto trvalo udržateľné aktívne lesné hospodárstvo je garantom e, dobrého zachovávania CO2 a je garantom zdravých lesov a aby sme sledovali tieto ciele, tak sa zasadzujem za ďalší rozvoj európskej lesnej stratégie, tak aby sme mali predovšetkým zdravé lesy a teším sa na spoluprácu aj polnospodársky výbor k tomu vypracuje. Pani Miller má otázku. Vážený pán predseda, ďakujem pekne. Pán Linc, mohli by ste súhlasiť so mnou, že v oblasti likožrútov a výskumu naozaj um, by sme sa mali zamerať na projekty, kde by sme mali využiť peniaze z EU, napríklad Horizon 2020 program LIFE, pretože práve na boj proti likožrútovi sú dôležité aj biologické prostriedky, ktoré by sa dali už dobre nasadiť, ale je potrebné ich ďalej ešte preskúmavať. A toto by bolo to smerovanie, ktorým by sme spoločne mali vykročiť. Pán Linc, Áno, e, na túto otázku môžem veľmi stručne zodpovedať. Áno, je to vynikajúci nápad, dobrá možnosť aj podporovať túto záležitosť z Európskej únie. Ďakujem pekne za súhlas a teraz ďalším rečníkom je pán Hero Hinelio, má jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda. Aby sme urobili niečo rozumné pre naše lesy, musíme si jasne povedať, že e, je tu veľa lesov, nie, že nemáme len jeden les a 70 plochy vo Fínsku je pokryté lesom. Fínsko svoje lesy vždy využívalo, ale ale mm, ani sa nám nezmenšila plocha e, lesov za posledné 100 e, rokov. Oni sú veľmi dôležité na zachytávanie uhlíka aj na rekreáciu a práve E, lesné hospodárstvo v Európe musí byť trvalo udržateľné. A keď Európska komisia zváž, bude zvažovať, čo bude robiť v budúcich rokoch, tak by nemala trestať také krajiny, ktorým sa darí. Pani e, Schmidbauer zo Zeleného Štajerska z Rakúska e, teraz má svoj prvý prejav. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia. Áno, ďakujem pekne, ja som z Rakúska. Temer 50 našej plochy je pokryté lesom a preto určite chápete, prečo je to pre mňa také dôležité, tieto lesy. Predtým, než budeme hovoriť o stave lesov v Európe, by som jasne chcela počiarknúť, prečo sú lesy také dôležité. Boj proti klimatickým zmenám nemáme väčšieho podporovateľa ako naše trvalo udržateľne a dobre chránené lesy. CO2 zachytávajú lesy, ale aj drevené produkty, preto musíme lesy dobre využívať a poskytujú aj viac ako 3 milióny pracovných miest a preto je pre mňa veľmi dôležité, aby sme k tejto téme pristupovali veľmi vecne, pretože e, veterné katastrofy a škodcovia tu sú a vzhľadom na to Európska komisia musí reagovať, aby Eh, podporila vlastníkov, ale aj celý sektor a preto budeme potrebovať novú lesnú stratégiu v Európskej únie, ktorá bude jasná aj do budúcnosti a nebudeme súhlasiť s krátením druhého eh, piliera. Budeme potrebovať verejné peniaze, aby sme bojovali proti klimatickým zmenám, aby sme to zvládli a preto aj e, Fond Solidarity je podľa mňa veľmi dobrou záležitosťou, ako podporiť našich lesníkov a títo by mohli byť našimi partnermi pre budúcnosť. Ďakujem veľmi pekne pani Schmidbauer, pán Jarubas Adam. Vážený pán komisár, vážené dámy a páni, lesy sú kľúčovým elementom našich ekosystémov v Európe a ich stáv závisí, um, ich stáv uh, je dôležitý pre to, aby mali dobrú kapacitu zachytávania uhlíka, poskytujú nám aj veľmi veľa pracovných miest, najmä na miestnej úrovni. A preto súhlasím s komisárom, že by sme nemali šetriť silami, aby sme podporovali členské štáty, vlastníkov a správcov lesa aby mm, chránili lesy a aby prekonali dôsledky napríklad lesných požiarov. Musíme konať ruka v ruke, pretože samostatne nebudeme takí úspešní. A samozrejme na národnej úrovni musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, ale musíme využívať E, finančné prostriedky z SPP, z programu LIFE. Musíme podporovať výskum a vývoj a naša stratégia lesná by mala byť zapracovaná do horizontu Európa. Tiež obnova lesa by mala byť našim cieľom. Mali by sme podporovať tiež odolnosť lesov voči škodcom a mali by sme lesy urobiť odolnejším aj voši suchám. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Amaro Ajváro. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážený pán komisár, kolegovia. Všetci si uvedomujeme, že e, zmluva neobsahuje slovo les, ale za posledné roky Európske inštitúcie, tento parlament ako aj komisia boli proaktívnejší, pokiaľ ide o riadenie tohto dedičstva, tohto zdroja. Napriek tomu však, že máme problémy v riadení a správe lesov, ktoré sú tak eh, široké, tieto postupy sú v jednotlivých štátoch rôzne, napriek tomu je možné mať spoločnú poľnohospodárskú politiku a mohli by sme mať aj spoločnú lesnú stratégiu minimálne preto, keď toto chceme brať vážne, ochranu nášho životného prostredia, chceme rozvíjať regióny Európy, chceme rozvoj eh, biomasy, mali by sme mať eh, na e, pamäti aj hospodárskú hodnotu lesa. To znamená, že budeme potrebovať viac ľudí a to by znamenalo e, tiež trvalo udržateľný rozvoj a správu a preto si to bude vyžadovať väčšiu solidaritu, pokiaľ ide o lesy. Portugalsko Portugalsku my nebojujeme proti lesným požiarom, my sa snažíme im predchádzať a budeme potrebovať aj také financie, ktoré budú podporovať prevenciu. Ďakujem veľmi pekne, pán virku Nenhenna. Ďakujem veľmi pekne za slovo. To je naozaj veľmi dobré, že máme túto diskusiu o európskych lesoch. 40 našej plochy je pokrytá lesom a lesy sú preto mimoriadne dôležité, najmä keď bojujeme proti klimatickým zmenám. Sú dva spôsoby e, pretože lesy zachytávajú uhlík, to je tiež dôležité, ale sú aj trvalo udržateľným um, zdrojom. A preto v budúcnosti veľa produktov bude z dreva, preto je dôležité podporovať výskum, inovácie. Keď hovoríme o deforestácii, musíme mať aj aktívne riadenie lesov. Tie lesy, ktoré sú aktívne riadené, nie sú také nádchylné na sucha, výchrice a škodcov a tak ďalej. A preto je dôležité, že v rámci klimatických zmien E, určite budeme mať aj privalové dažde a tak ďalej. Takže preto je dôležité, že aby sme mali európsku databázu, pokiaľ ide o lesné zdroje. A to by mohlo byť nápomocné v diskusii o stave lesov. No a teraz sa dostávame k systému Eye. Hlásili sa jednominútové Eh, vystúpenia, teda, teda každý aj. Eh, je tu viacero prihlášok. Ako iste viete, je tu to pravidlo, že máme na to 5 minút na eh, tento proces. Okrem toho môžem to ešte o niekoľko minút natiahnuť, takže mám v úmysle dať slovo 8 osobám.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 pokora tých, ktorí spravujú lesy, keď chcú naše lesy spravovať. Väčšina ľudí nerozmýšľa eh, v diapazone dvoch, ale 20 rokov. Asi petina nášho územia je pokrytá lesmi a teda máme aj programy obnovy lesa a v budúcich rokoch vysadíme 20 miliónov nových stromov a práve naše lesy sú útočiskom pre rastliny a zvieratá. Je tu podpora kvality života ľudí a v neposlednom eh, rade bojujú aj proti klimatickým zmenám. Eh, les nie je len hospodárskym faktorom, ale je aj eh, súčasťou toho, čo nám Pán Boh nadelil, a preto musíme túto plochu rozširovať. Eh, ďalej sa hlási o slovo pani Amor. Mikro. Poprosíme mikrofón. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som sa chcela vyjadriť k tomu, aby som poukázala na skutočnosť, že ochrana lesov je stále na veľmi nízkej úrovni na našom kontinente a ja myslím a uvediem ako príklad systém ochrany eh, pralesov, kvázi pralesov, aj keď tieto lesy eh, tvoria len malý zlomok na celkovej plochy lesov, tak majú obrovskú e, ekologickú hodnotu. No a aj napriek tomu e, sa e, ťaží na Slovensku a v Rumunsku. Napríklad v rumunských lesoch 10 tisíc stromov sa ťaží, ja by som chcela mať zoznam európskych pralesov, aby sme upozornili na ich hodnotu. No a môže sa platiť, platiť všetky lesy, ktoré budú splňať všetky e, príslušné kritéria. Takže ja by som ešte raz chcel požiadať o takýto zoznam e, pralesov. Frank Bogovič, nech sa, alebo Franc Bogovič, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Dnes hovoríme o stave lesov v Európe a všetci vieme, že lesy sú naše zelené plúca a že majú veľmi dôležitú úlohu pri uh, zachytávaní uhlíka a preto uh, dôležitý stav na druhej strane je situácia v Európe medzi jednotlivými krajinami veľmi rozličná. Ja som zo Slovenska, eh, kde 60% plochy tvoria lesy, no a v Slovensku máme veľmi dobrý, udržateľný spôsob eh, správy eh, lesov, takže eh, plocha lesov narastá. Samozrejme, naše lesy sú tiež citlivé na rôzne vplyvy, vplyvy mm, ako od požiarov až do sa ho podnikov, takže preto my musíme Ehm, sa starať, e, sa starať o naše lesy, potrebujeme prostriedky, e, potrebujeme prostriedky z programu, ako je napríklad e, Horizont. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Mauri Pekarinen. No, prepačte. Budem pokračovať po fínsky. Vážený pán predseda, minulý rok približne 15 miliónov hektárov lesa stalo obeťou požiarov a to je viac ako plocha mnohých európskych štátov. No a emisie, ktoré pritom vznikli, boli vyššie ako Ehm, produkuje priemysel a výroba energie v mnohých európskych krajinách. Jeden z dôvodov lesných požiarov je, že sú mnohé lesy, ktoré nie sú náležite spravované. No a tieto sú veľmi náchylné na lesné požiare. Pred 60-70 rokmi približne 100 tisíc lesov vo Fínsku, 100 tisíc hektárov lesa vo Fínsku podľahlo požiarom a odvtedy len približne tisíc hektárov lesov vo Fínsku podľahlo požiarom. Udržateľné lesníctvo, ktoré je ekologické, predchádza vlastným požiarom a dokáže ešte brániť aj klimatickým zmenám, dámy a páni budem vás musieť požiadať, aby ste dodržiavali, dodržiavali rečnícky čas. Mm, je tu pravidlo, musíme dodržiavať jednu minútu a všetko, čo prekročí 1.10, 1.05, zastavím. No a um, už sa nikto nemôže prihlásiť, kto už položil otázku v postupe modrej karty alebo už mal slovo. Tak, aby bolo jasné. Ďalším rečníkom je pán Lesmik. Nech sa páči. No, Jiska Vráta nedávno ktorá plán vytvoriť 8 tisíc nových hektárov lesov, ročne nošia plán 70% tých lišatých lesov, vyšne listnaté. Tento plán zoby zžasnú Irsku, politiku a to je proti za princípu biodiverzity vytvoriť tú prílišnú závislosť na slivých ihličnatých stromoch stro, stromov. Európa nepotrebuje monokultúry, potrebujeme stromy na správnych miestach. 42% je pôda, ktorá sa používa na energetické účely, ostatné je, je, na, len na stav, je zastávaná plocha. A väčšina tých eh, stromov, ktoré sa vy, vysádza, sú smreky a e, e, drevo sa používa takisto na výrobu biomasy a pri to sa vlastne uvoľňuje do ovzdušia. E, CO2 je úplne bláznivá politika, keď si niekto myslí, že biomasa je energetická surovina, ktorá je karbonovo neutrálna, je úplné bláznostvo. Predseda, ďakujem pekne. Motla Melene. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Dnes už sa diskutovalo alebo som už po, bolo povedané veľmi veľa dôležitého a jasného. A jedna vec treba povedať, že európsky e, z, t, les nezachrání zmenu klímy, ale dnes už sme ukázali, že naozaj myslíme to vážne, keď hovoríme o situácii v lesoch v Európe a predovšetkým hľadáme aj riešenia. Pretože les je ten, ktorý tu vlastne trpí e, zmenou klímy. Už tu dneska bolo viackrát povedané, že ako lesy vymierajú alebo stromy vymierajú. Takže preto je veľmi dôležité, aby my sme naozaj vnímali les ako úžasný zdroj energie a musíme ho predovšetkým chrániť, ale musíme ho aj zároveň aj využívať a ja by som bola za to, aby sme urobili všetko preto, aby sme milióny nových stromov v Európe e, zasadili a im dali šancu, aby členské štáty sa zapojili do európskej stratégie za zelenenia. Ďakujem pekne, pán Stanislav Polčák. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Ja som rád, že sa venujeme tejto dôležitej téme oproti napríklad iným ktoré sa venujú napríklad Brexitu a myslím si, že je dôležité, aby sme občanom ukázali, že sa venujeme praktickým problémom. Nebudem tu opakovať to, čo už tu dnes bolo povedané, ale chcel by som zároveň zdôrazniť, že my máme nástroje, ktoré môžeme použiť v rámci ochrany lesov a to sú naše európske fondy. Myslím si, že by sme mali pomôcť práve vo vysadzovaní lesov, stromov, tam v tých členských štátoch, kde je to potrebné. A zároveň, e, pokiaľ ide o scelovanie pozemkov, aj to treba, tu to nebolo spomenuté, naša pomoc by mala smerovať obciam a regiónom, ale aj e, združeniam napríklad súkromných vlastníkov alebo obecných vlastníkov. Všetko toto sa dá. V rámci Českej republiky je veľmi silné takéto združenie. Takisto by sme mali podporiť aj výskum proti výskum na boj proti škodcom, ktoré ničia naše lesy, takže je tu toho veľa, čo môžeme urobiť pre naše lesy a ja budem hlasovať tak, aby som podporil naš, naše lesy. Ďakujem predseda. rečník, rečníkom eh, v diskusii Catch je uh, eh, Riko Vajta. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán mm, komisár, videli sme, čo sa deje v amazonskom pralese. Je jasné, že je to nedostatok starostlivosti, situácia je hrozná, musíme reagovať, na, no, samozrejme prijať aj závažné kroky, ale musíme začať si najprv pred vlastným prahom pozametať skúsme porozmýšľať, čo sa dá robiť u nás, v našich krajinách. Nesmieme zabúdať aj na to, že znečistenie nepozná hranice a zmena klímy nepozná hranice. A príroda nemôže si poradiť bez ľudí, ale ľudí, respektíve príroda dokáže žiť bez ľudí, ale ľudia bez prírody nedokážu. Preto by som bolo za to, aby sme mali viac fondov v najbližšom e, viacročnom finančnom rámci pre ochranu prírody a pretože alebo ochranu prírody aj na ochranu lesa. To je určite dôležité pre budúcnosť nás všetkých predseda. Ďakujem pekne. V závere diskusie by som teraz dal zástup, slovo zástupcovi komisie, komisárovi Kanietemu. Ďakujem pekne. Chcel by som poďakovať všetkým poslancom za ich e, príspevky, ktoré odrážajú aj našu prirodzený záujem o les v Európskej únii. Európska únia chce e, chrániť lesy, e, tak ako bolo to znamené aj v poslednom oznámení Európska akcia na ochranu svetových lesov musíme zlepšiť hospodárne s lesmi, zvýšiť ich odolnosť, e, zabezpečiť, aby mohli naozaj pomáhať boji proti zmene klímy, e, zabezpečenie aj kľúčových služieb našej spoločnosti a budúčná, budúca spoločná podsadská politika s novými zodpovednosťami medzi členskými štátmi a Európskou úniou budú naďalej podporovať trvalodržateľný rozvoj európskych e, lesa ktoré potrebujú dlhodobú stratégiu. A najmä keď prechádzame k nízkouhlíkovej ekonomike, e, je potrebné, aby prispeli aj k e, ochrane biodiverzity a ochrane ekosystémov e, v, v rámci oznámenia. Pani budúcej predsedničky komisie v otázke zmeny klímy v rámci nového dílu je treba zlepšiť biodiverzitu po 2020, aby sa zlepšil konzervačnú situáciu a odolnosť európskych lesov. Tiež musíme zvážiť ochranu lesov, eh, opätovné vysádzanie stromov ako eh, opatrenie pre ochranu na všetkých budúcnosti a ochranu lesov aj po roku 2020. Ďakujem pekne, pán predseda. Predseda Ďakujem pekne. To bolo vyjadrenie komisie k situácii v lesoch a týmto sme túto rozprávu skončili. Prejdeme teraz k ďalšiemu bodu dnešného programu plenárneho zasadnutia a tu je otázka na úsled odpovedanie na komisiu. To je patentovateľnosť rastlín a zásadné biologické postupy. Je to výbor pre polnohospodárstvo a vedecký rozvoj. A Teraz by som dal slovo pánovi Norbertovi Linsovi, ktorý je autorom tejto otázky, aby ju predložil. Pán predseda, pán komisár, kom, komisárka, vážené kolegovia a kolegyne, vždy tým, že je, je voľný prístup k rastlinám, to je vlastne základ e, pre našich šlachtiteľov e, rastlín pod, e, podstatný. A na poslednom rokovaní výboru pre polnospodárstvo 14. septembra, na tomto všetci sme sa zhodli, že je dôležité, aby tu bolo toto dostupné, avšak rozhodnutie z decembra 2018 Európskeho patentového úradu ohrozuje toto rozhodnutie. A členovia môjho výboru preto sa jedno jednomyselne rozhodli, e, že chcú vyslať jasný politický odkaz a ja ako predseda výboru pre polnospodárstvo v tomto parlamente e, som pripravil teda otázku na komisiu podľa článku 361 e, a v roku 2015 sa objavili určité technické ťažkosti v Európskom patentovom úrade, že určité rastliny aj semená e, majú byť e, patentovateľné a na báze tohto rozhodnutia alebo e, tohto pravidla boli určité rastliny a semená prihlásené pre patentovanie, avšak toto bolo odmietnuté to je smernica, to, no, to, to bolo proti tomuto smernici. A komisia potom vysvetlila v novembri 2016, že neboli zohľadnené eh, patenty, ktoré, ktoré vznikali prirodzeným, eh, prirodzeným spôsobom, nových rastlín, ktoré by vznikali prirodzeným eh, spôsobom. A došlo k, potom k, k k nedorozumeniu, respektíve k sporu a potom bolo založená rada pre odvolanie, pretože tu sa teda e, predkladatelia patentov e, ťažovali a bolo tu potom prijaté rozhodnutie a tam bola teda zriadená rozšírená rada, a tá, ktorá má o, tom, o tejto situácii, o tomto spore vlastne rozhodnúť. A teraz e, sú tu dve otázky na Európsku komisiu teda ako vníma komisia, eh, alebo predpokladá, teda písomné eh, stanovisko tohto, tejto rozšírenej rady alebo odvolácej rady, aby sa rozhodla takým spôsobom, že sa bude chrániť eh, patentovanie rastlín. A potom druhá otázka je, že ktoré teda e, môžu byť patentovateľné alebo nepatentovateľné, ktoré vznikajú biotechnologickými procesmi a ktoré vznikajú prírodnými procesmi. Čiže v týchto otázkach je potrebné mať jasno aj z hľadiska e, možností e, inovácia a podobne. Predseda, ďakujem pekne. Teraz odpoveď za komisiu nám poskytne pani Elžbieta Bienkovská, komisárka. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za túto tému, pretože ako ste povedali, je veľmi dôležité mať tu jasno v tom. Takže začala by som druhou časťou vašej otázky a tu je odpoveď pomerne jednoduchá. Európska komisia podnikla kroky, aby zabezpečila, že výrobky, ktoré pochádzajú z prirodzených procesov, nebudú patentovateľné. Komisia bola v úzkom kontakte aj s Európskym parlamentom, aj s radou členských štátov, ako aj s účastnenými stranami, pokiaľ ide o otázku nepatentovateľnosti týchto produktov, týchto rastlín a podľa požiadavku stanovisku Európskeho parlamentu, ako to bolo spomenuté, že to bolo v decembri 2015, komisia pridá v roku 2016 e, oznámenie k určitým článkom smernice k opravnej ochrane biologických e, a biotechnologických inovácií a z toho vyplýva, že rastliny, ktoré vznikajú v biologických procesoch, tie by nemali byť patentovateľné. A toto rozhodnutie komisie bolo jednomyselne prijaté v záveroch rady koncom februára 2017 a potom členské štáty e, si e, toto premietli do svojej vnútroštátnej legislatívy a takisto aj do svojich patentových postupov. A teraz tá prvá časť vašej otázky. Áno, komisia naozaj zastupuje EÚ a bude pripraví amicus curiae pozorovania ktorú v skupine založí predseda Európskeho patentového úradu a to, ako ste spomínali, termín bol 1. október a keďže tento Európsky dohovor nie je súčasťou e, unijného práva, tak je to v zájme unijných e, záujmov vyhnúť sa konfliktu medzi Európskym patentovým dohovorom a smernici o biotechnológiách a praktické dopady tejto smernice budú výrazne kompromitované, ak by Európsky patentový úrad mohol e, rozhodovať o patentoch, ktoré sú touto smernicou vylúčené z patentovateľnosti. A e, dohovor Európskeho, Európsky patentový dohovor a aj smernica, tak aby boli vlastne tieto dve e, v súlade, tak podľa oznámenia komisie 2016 a dokonca aj všetkých 38 e, organizácií sa vlastne s týmto súhlasilo. A takto komisia teda e, podporuje vlastne tú kapacitu európskeho zušľachňovacieho alebo rozmnožovacieho sektora a je to všetko aj v záujme e, verejnosti. Predseda, ďakujem pekne. Týmto sme otvorili diskusiu a prvý, kto sa hlasí o slovo je pani Šrajer Pierik als parlement hebben wij eind tweeduizendvijftien helder geëist dat natuurlijke planteigenschappen vrij beschikbaar moeten. rok 2015 znamenal že by aj zvieratá, aj rastliny mali byť v dispozícii pre nové vývojové procesy. Hovoríme tu ale teraz o oh, tzv. základných, esenciálnych rastlinách a musíme sa pozrieť na implementáciu 28.3 a podľa toho, čo nám v roku 2016 vysvetlila komisia k danej téme, tak zdá sa, že nadnárodné spoločnosti mali úspech pri odvolaní sa a, takže dokument nevstúpil do platnosti a teda potom bolo dosť zvláštne v roku 2018, že technická komisia sa venovala danému problému a demokratická vôľa inštitúcií aj parlamentu e, sa preukázali v tom zmysle, že vývoj sa uberá trošku iným smerom a vlastne ako by sa ani neuvažovalo o tom, že sa udelí povolenie na vykonávanie takýchto postupov. Práve to súvisí aj so stanoviskom najvyššieho odvolacej komisii alebo komory. Čiže biologické procesy by sa nemali dať patentovať. A v tomto zmysle všetky európske inštitúcie by mali spolupracovať. Ďakujem. Slova pani André. Pardon, pán André má slovo. Ďakujem, vážený prítomný. Nechceme, aby výrobky z biologických procesov boli patentovateľné. Ide o etickú, politickú, aj hospodárskú otázku a nechceme, aby nejaké bohaté nadnárodné koncerny alebo potravinárske skupiny e, bránili e, v prírodnej selekcii. Musíme podporovať inovácie, určite sme za genetickú diverzitu kultúr, ale e, zdravie Európanov musí byť prioritou. Mať slobodný prístup k rastlinným materiálom, to je zásadné pre inovatívnu schopnosť tohto odvetvia, ale aj pre polnospodárov v Európe, na ktorých sa opäť zabúda takýto skles by zabránil prístupu k existujúcim e, druhom a polnohospodári by taktiež nemohli vyrábať svoje vlastné e, osiva. Ja nechcem menovať nejaké konkrétne koncerny, ale ich jediným cieľom je e, naozaj sa obohacovať na úkor inovácií a pokroku. Pán Heitema, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pán komisár, nášení kolegovia. Hovoríme teda o patentovateľnosti a je to veľmi aktuálna téma. V prvom rade potrebujeme viesť právnu diskusiu pretože ináč by tu mohla nastať neistota a pochybnosti z hľadiska produkcie. Napríklad, aká má byť farba e, rajčín, aká má byť, ako má byť chuť a tak ďalej. Takže nemôžeme toto jednoducho patentovať. A možno to bolo objavené, ale nie e, vynalezené. Takže toto je výzva a existujú viaceré možnosti, e, ako niektoré z týchto vecí patentovať, ale niektoré štáty alebo podniky by potom mali monopol a potom by vznikla aj možnosť e, alebo priestor pre podvody a viedlo by to určite k veľkým problémom so stravou pre nás. Treba zoberme si farbu rajčín. Znamenalo by to, že iní producenti by ne, nemohli vyvíjať nové druhy červených rajčín, pokiaľ by niekto mal patent na červené rajčiny. A naozaj je to naozaj sféra veľmi zraniteľná. Okrem toho sú tu ešte choroby rastlín. A určite sú subjekty, ktorí by to radi skomercializovali všetko, ale patent je dosť nesprávny spôsob, ako toto realizovať. Takže parlamente potrebujeme jednoznačnú podporu. Jednoznačne nebolo nikdy našim zámerom, aby sa rastlinné druhy mohli patentovať. Ďakujem. Za zelený pán Martin Heusling. Áno, je naozaj nešťastné, že už tretíkrát sa touto témou musíme zaoberať. V roku 2012 sme mali uznesenie, v roku 2015 a teraz opäť E, Európsky patentový úrad totiž to ignoruje našu politickú e, vôľu, teda že nechceme patent na živé, to, čo sú teraz biologické postupy väčšinou. E, úrad má samozrejme záujem na udelovaní patentov, ale tu politik, politici teda musíme do toho zasiahnuť my. A Európska komisia naozaj musí vyvíjať tlak, pretože nie je možné, aby e, sa takto ignorovali uznesenia zákonodárcu. Hovorili sme o brokolici, o e, rajčinách, o tom, e, akože rozhodujeme, ale ide o zásadné rozhodnutie, pretože ide o to dať práva plnohospodárom, malým formárom, tak potom dlhodobo budú naozaj koncerny prihlasovať patenty a ochránia si tak svoje práva a tí, ktorí to najviac potrebujú, teda mali farmári o svoje práva práva prídu. Preto, kolegovia, kolegyne, naozaj ide o to, aby sme jasne povedali e, stop e, Európskemu patentovému úradu. Ďakujem. David Ivan. Pán David Ivan. Vážení kolegové. Vážení kolegovia, udelenie patentu na udelenie nám a niektorým typom brokolice e, z hľadiska e, protirakovinového je porušením viacerých protokolov k dohovoru, ako aj e, Európskeho patentového dohovoru a aj vykonávacieho protokolu. Zmluvnou stranou Európskeho patentového dohovoru sú všetky členské štáty. Každá naša krajina má svojho zástupcu v správnej rade Európskej patentovej organizácie, ktorá má právomoc takéto spory riešiť, teda pokiaľ Európsky patentový úrad vydá nejaké patenty. Preto navrhujem vyzvať členské štáty, aby prostredníctvom svojich zástupcov v správnej rade Európskeho patentového úradu a aby prinútili proste zruš, patentový úrad e, zrušiť tieto patenty na odrody a zaistiť, aby sa v budúcnosti nič takéhoto neopakovalo ani v tých 240 e, prípadoch, ktoré sú rozrobené a ani nikdy indy. Inokedy. Ďakujem. Pán Rajsen Perkian. Ďakujem za slovo, pán predseda, dámy a páni. Ak sa pozrieme na patent, tak vlastne, <laughs> poviem úprimne, neviem, o čo tu kráča. Má to byť vlastne len na prospech niekoľkých podnikov, ktoré sú z toho urobiť monopol, aby mohli tlačiť ceny nahor. A tým sa zabráni ľuďom e, prístup, voľný prístup k genetickým e, zdrojom materiálu. A myslím si, že toto je dôležitá téma a, a myslím, že práve musíme vyslať veľmi silný signál e, Európskemu patentovému úradu. Musia pozastaviť patentovateľnosť týchto procesov. Samozrejme, potrebujeme ochranu e, duševného vlastníctva aj v tejto oblasti a preto je nutné mať veľmi jasný a transparentný systém patenty e, nepatria do sveta rastlín. Proste nie je to nejaký vynález, predsa rastliny patria všetkým. A je to proste súčasť toho, čo stvoril Boh. A ne, nemôže sa na tom niekto len tak priživovať. Ďakujem. Ďakujem. Pani Pereira, Sandra má slovo. Ďakujem za slovo. Hovoríme tu o možných manipuláciách, genetických manipuláciách rastlín a určite je tam potom priestor pre vytvorenie monopolov v oblasti polnohospodárstva a určite potom nadnárodné spoločnosti by medzi sebou si rozdelili celý priestor a kontrolovali by ho. A určite by to malo potom dopad aj na spotrebiteľov Takže ten proces transformácie je jedna z vecí, o ktorej sa tu hovorí až na molekulárnej úrovni. A samozrejme, je to jedna vec. A druhá vec sú živé organizmy a možné technológie a ich patentovanie. Tak to je nepriateľné. A Nedajú sa patentovať ani patenty, e, no, teda nedajú sa patentovať ani aspekty genetického kríženia a tak ďalej. To sa týka aj rastlín, aj živočichov. Pri asistovaných procesoch produkcie, ktoré sú na laboratórnej úrovni, tak e, o tom sa tiež hovorí. Ďakujem. Slovo má pán Daniel Buda. Ďakujem za slovo. Pán predseda, pán komisár, dámy a páni. Isté, že sú to administratívne procesy, ktoré môžu alebo nemali by zablokovať. Je to otázka. Ale sme konfrontovaní s realitou, ktorú nemôžeme ignorovať. Vieme, že prírodných zdrojov ubúda a preto musíme konať. Ak sa objavia nejaké nové spôsoby výroby potravín, ktoré by zabezpečili dostatočnú kvalitu a kvantitu za slušné ceny, tak si myslím, že e, tie rastliny, ktoré sa získajú tradičným spôsobom, tie sa proste patentovať nedajú a nemajú. A toto je veľmi dôležité jednak pre farmárov, ktorí musia platiť e, za to, že používajú rôzne druhy rastlín, ale e, aj všeobecne, keď to vnímame. Preto sa musíme nad týmto zamyslieť a v neposlednom rade nezabúdajme, je tu aj spotrebiteľ, ktorý nakoniec by zaplatil e, práve za zneužitie patentu, ktorý by vydal Európsky patentový úrad. A, a mali by sme e, viac e, pozornosti venovať aj pri takýchto pokusoch patentovať a hasiť požiar, keď už je neskoro. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo má pán Paolo de Castro. Presidente, komisario, onorevoli colleghi. Ďakujem, vážení prítomní. Inovácie a zlepšovanie druhov rastlín iba jediným spôsobom, ktorý e, znižuje emisie CO2, e, znamená, že dnešné rozhodnutie je nepriateľné, pretože patentovateľnosť by nemala obmedzovať schopnosti našich výskumných laboratórií. Malo by to e, zlý dopad na udržateľnosť nášho polnohospodárstva, ako aj na zdravie všetkých Európanov. A preto žiadame od komisie, aby čo najskôr zakročila a zabránila tak, aby toto rozhodnutie nešlo proti záujmom polnospodárov a proti tomu, čo sme my ako zákonodárca vyjadrili. Naše polnospodárstvo musí prispievať aktívne k boju proti klimatickým zmenám a prostredníctvom nových techník e, budeme mať lepšie rastlinné druhy a reagovať tak aj na potreby našich občanov. Ďakujem. Teraz pani Müller. Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, rozhodnutie o technickej ťažnosti komory EPU e, v prípade rastlín, ktoré vznikli prostrednícom prírodnej selekcie, to e, na, tomu naozaj polnospodári nerozumejú. Prístup k osivám, voľný prístup e, je zásadný na to, aby tu boli inovatívne schopnosti zachované v prípade pestovateľov. Ja som za rozmanitosť osiv a, a za ten prístup k genetickým zdrojom. Slobodný prístup k osivám to je aj kľúčové eh, na vypestovanie nových druhov, ktoré môžu prispieť k boju proti klimatickým zmenám. Takže dúfam, že veľká eh, komora, ktorá rieši túto stiažnosť, to prehodnotí, tak aby ani v budúcnosti neboli možné patenty v prípade rastlín. Ďakujem. Teraz pani Bito. Pardon, pán Bito, opravuje sa predsedajúci. Ďakujem, vážený prítomný. Zelení vždy boli proti patentovateľnosti živého, už to tu odznelo a myslím, že pri podstate aj po tom, čo tu odznelo, sa na tom zhodneme. Ale čo sa týka formy, je to trošku závažnejšie. Čo má, kto má za starosti zákony v EÚ? Um, ehm, rada, a komisia parlament alebo EPU. E, sú tu aj nezákonné e, patenty udelované pri rastlinách, ako aj pri e, živočinných druhoch, ako naposledy pri lososovi. Takže tá súčasná legislatíva nie je dokonalá, ale napriek tomu to dáva práva polnohospodárom ja som to mohol ako farmár tiež využiť. Takže ide tu o účinnosť využívania existujúcich osív, ich e, genetická rozmaniteľnosť e, sa osvedčila a keď sme e, hovorili o biologickom polnospodárstve, tak to tiež bolo zdôraznené. USA sa spojili s nadnárodnými koncernmi a tlačia na to. Rečník bol prerušený. Teraz pán Le Breton. Merci, monsieur. Ďakujem pekne, pán predseda. V roku 2015 Európsky patentový úrad si myslel, že je možné patentovať napríklad rajčiny a brokolicu a potom zmenil názor kvôli protestom. Žiaľ, 18. Eh, decembra 2018 sa to zvrátilo a vieme, v akom smere. Ja žiadam od komisie a parlamentu, aby protestovali mm, vo vzťahu s EPU. My sme e, zásadne proti patentovateľnosti živého, čiže tu naozaj treba e, zvrátiť e, lobby nadnárodných koncernov, treba chrániť spotrebiteľov a obhajovať našich spotrebiteľov počítajú s nami a existuje od 61. E, ochrana e, osív, ktoré sú výsledkom výskumu. Je to osvedčenie, ktorý, ktoré ale viac rešpektuje práva polnospodárov, ako by to bolo v prípade patentu. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem za slovo a rada by som vás v prvom rade pozdravila a zároveň aj 500 miliónov obyvateľov EÚ. E, teraz budem mať slovo pán López Aguilar. Nech sa páči. E, ďakujem veľmi pekne. Prajem vám všetko. Teda e, Zdravím vás a poprosila by som o minútu ticha pre všetkých tých, ktorí utrpeli újmu počas povodní v Španielsku. A teraz k téme. Z hľadiska e, otázky patentovateľnosti tých rastlín, ktoré boli obdrž- e, získané alebo ako kultúry e, vypestované prirodzeným spôsobom, tak určite tam nemôžeme práve súhlasiť s tým, aby došlo k ich patentovaniu. Dôležité je, aby boli zabezpečené aj práva občanov ako spotrebiteľov proste nemáme e, ustupovať záujmom nadnárodných podnikov. Ďakujem. Ďalej má slovo pani Hazenkamp. Ďakujem pekne. 4 miliardy rokov tak starý je život a nikomu nepatrí ani nemá. A rastliny, e, zvieratá, biologické e, postupy môcť patentovať, to je naozaj zvláštny nápad. A presne to sa deje. E, existuje patent napríklad na e, lososy abstruhy, e, ale rastliny a zvieratá to nie je žiaden vynález a takéto patenty majú za následok monopol v potravinárskom sektore, ale je tu nevôľa Eh, občanov, aj polnohospodárov, aj Európskeho parlamentu. Takže je tu vlna protestov. Eh, žiaľ, Európsky patentový úrad EPU eh, v tom pokračuje. To nie je priateľné. Európska komisia, ja sa vás pýtam, čo robíte na to, aby sa to zmenilo. Myslím si, že musíme zrušiť aj pomoc polnospodárom. Ďakujem. Teraz má slovo pani Čierno za socialistov a demokratov. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ja sa pripojím pred predrečníkom, pretože jednohlasne vyjadrili svoju nevôľu vzhľadu s, e, vo vzla, vzhľadom na toto nepochopiteľné rozhodnutie EPU. E, je známy postoj Európskeho parlamentu, čo sa týka patentovateľnosti biologických postupov. A je to tak od roku 2015. My sme naozaj veľkou väčšinou povedali, že sme proti takýmto patentom Vyjadrila sa tak aj rada, aj komisia. Preto si nemyslím, že by sme tu mali vôbec pochybovať o politickej vôli v súčasnosti. Naďalej sme proti možnosti patentovať rastliny, e, ak je to výsledok biologických postupov. Preto e, žiadame od komisie, aby zakročila rozhodne v konečnom štádiu toho postupu, ktorý rieši Veľká odvolacia komora EPU. E, rastlina selekcia e, musí byť ochránená a tým aj záujmy Európanov. Ďakujem pekne. Slovo má pani Melchior zo skupiny Renew. Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo. I 2014. Ďakujem pekne. V máji boli e, voľby do Európskeho parlamentu, ale aj v Dánsku sa hlasovalo. E, išlo o to, či pristúpime k európskemu patentu. E, aj to prešlo, ale intenzívne sa o tom diskutovalo a ja som naozaj trvala na tom, aby otázka patentovateľného v Európe sa netýkala živého a rastlín EPU zdá sa nechápe tieto jasné politické signály, takže to treba zopakovať. Na e, Jamajke je odolná rastlina, e, druh korenia, e, odolná voči škodcom. Teraz na to bol povolený patent a nie je to vôbec jasné. Pritom je to veľmi dôležité nielen pre našich pestovateľov, ale aj pre európsku demokraciu treba to objasniť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pani Wiener. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Rajčiny nie sú stroje, brokolica nie je žiaden technický postup, takže preto e, nemôže byť možný patent na e, živé na potraviny. E ja som sa pozrela na rozhodnutie EPU a už sa to viackrát povedalo, že je tu veľké nebezpeč- nebezpečenstvo, že pestovatelia aj farmári nebudú mať prístup k existujúcim druhom. Monopol niekoľkých e, výrobcov osiv, ktorým ide iba o maximálny zisk, to tomu treba zabrániť. E, je to absolútne nepriateľné. A mne je tiež jasné, že Európsky patentový úrad eh, neberie na vedomie všeobecné dobro a politickú vôľu, ale iba vlastné finančné záujmy. A so záujmom som e, sa pozrela aj na to, kto je kandidát na komisára pre polnospodárstvo Vojčechovský. A v roku 2015 sa jednoznačne vyslovil proti patentovateľnosti rastlín. Takže dúfam, že sa tu pak aktívne bude presadzovať vôľa Európskeho parlamentu a že sa spraví niečo proti e, patentom v prípade rastlín. Tarabella. Ďakujem. Teraz má slovo pán Tarabella za socialistov a demokratov. Vážený prítomný, je to nepriateľné zneužitie a nebezpečné. Nadnárodné e, koncerny pre osiva chcú monopol nad živým a brániť tak inováciám a pokroku e, nie je to iba právna otázka, ale aj etická a morálna. Chcem pripomenúť pani komisárka, že počas Eh, Rady ministrov 18. marca eh, väčšina eh, vyjadrila podporu vysvetľujúcej note komisie z roku 2016, teda, že to, čo je výsledok biologických procesov, by sa nemalo dať patentovať. A taktiež výrobky väčšinou biologických postupov sa tiež nemajú dať patentovať, majú byť stále k dispozícii pre všetkých e, polnohospodárov. Bravo. Ďalším rečníkom je pani Aguilera, tiež za socialistov a demokratov. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. E, pridávam sa tomu, čo už bolo vyjadrené aj zo strany viacerých politických skupín. A myslím, že tu panuje jednoznačné a jednohlasné stanovisko. Chceme požiadať komisiu, teda pani Bienkovskú konkrétne, aby vyslala jasný politický signál v tom zmysle, že aj komisia, aj toto plénum parlamentu nesúhlasí s tým, aby sa patentovali biologické procesy. A je dôležité, aby sme k tomuto kroku pristúpili ešte pred 1. oktobrom. A pr- okrem toho, myslím, že je veľmi rozumné, aby sme dokázali reagovať aj na kroky Európskeho patentového úradu. Predsa je našim záujmom taktiež chrániť občanov a ich záujmy. A pozícia nášho parlamentu je jasná a preto žiadame aj komisiu, aby konala v tomto duchu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz končí zoznam prihlásených rečníkov a začína postup každý aj. Máme tu troch prihlásených. Ako prvý rečník je pani Šojdrová. ja som si vypočula stanovisko pani komisárky, za to vám ďakujem a som rada, že tu všeo, panuje všeobecná zhoda nad tým, že patentová ochrana v rastlinnom a živočíšnom šlachtiteľstve je nezmysel. Je tu však spor s Európskou patentovou organizáciou, ktorá zrejme podľahla určitému lobby šľachtiteľskej spoločnosti. Preto oceňujem aj to, že postoj komisie je jednoznačný a tiež aj postoj rady bol zhodný v tom zmysle, ako aj my tu vyjadrujeme apel. Takže teraz je to na členských štátoch, aby tiež pomohli presadiť túto vôľu pri rokovaniach Európskej Európskom patentovom úrade, pretože členské štáty Európskej únie tam majú väčšinu. A ja sa prihováram veľmi za to, aby pokračovala táto iniciatíva v spolupráci Európska komisia, parlament, členské štáty a verím, že sa podarí toto nezmyselné opatrenie zrušiť. Ďakujem pekne. Predsednička, ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalej má slovo pán Balas. Pán Pani predsedajúca, je to šialené, že Európsky patentový úrad si myslí, že môže vydávať patenty na rastliny, ktoré vznikajú prirodzeným spôsobom. E, tu máme e, prirodzené produkty, e, brokoli a paradajky a oni vlastne by chceli z toho len mať väčší a väčší zisk nadnárodné spoločnosti už aj tak majú veľmi eh, negatívny dopad a bolo by veľmi šielke šialenstvo, keby sme im dali modofón na prirodzený život. Um, a takéto veci by sa vlastne týkali každého aspekta našho, aspektu našho života. To je podobne ako v prípade GMO, to by sme takisto nemali tolerovať vonkoncom. Musíme, mali by sme požadovať od EPO, aby rešpektoval Európsky patentový dohovor, ktorý vylúčuje toho, aby sa dal udelovať patent na živý organizmus. Jednoducho patentovať živý život je jednoducho šialenstvo. Ďakujem pekne. A posledným ročníkom pán Herbert Dorfian. Nech sa páči. Ďakujem pekne za to, že ste mi dala slova. Ja si myslím, že v Európe e, je ochrana alebo šlachtenie nových rastlín je veľkým biznisom pre veľké, e, veľké firmy, ale vonkoncom to nie je dobré pre malých e, farmárov. A títo malí farmári takisto potrebujú mať prístup alebo priamy prístup k rôznym odrodám výskum rastlín a rôznemu genetickému materiálu priamo, aby, nie, aby za to museli platiť. Preto je veľmi dôležité, aby my sme to, tieto nepatentovali takéto, takéto druhy a som rád, že nám tu je jasné, aj medzi politickými skupinami vlastne máme na to rovnaký názor a musíme všetko preto urobiť, aby sa tradične šlachtené rastliny nemohli patentovať. Ďakujem pekne. A teraz dávame slovo pani komisárke Biankovskej za komisiu. Nech sa páči. Ďakujem vám všetkým za vaše pripomienky, pretože si myslím, že sme v podstate všetci na rovnakej, na tej istej lodi a bolo to veľmi jasné hneď od začiatku, že komisia aj politická eh, posolstvo, ktoré som chcela vyslať, je, že rastliny, ktoré sú získané prirodzeným biologickým spôsobom, by nemali byť patentovateľné a môžem vás iba uistiť v tom, že my sa pokúsime eh, rokovať s EPO, patentovým úradom a pokúsime aktívne pristúpiť k tomu, aby najprv sme zabezpečili právnu istotu, pretože vieme, aké je to dôležité pre rôzne zúčastnené strany v tomto sektore a potom samozrejme chceme chrániť e, farmárov aj, vš- aj všeobecnú verejnosť, ale predovšetkým by sme chceli nastoliť zdravý rozum. Takže ďakujem pekne za túto diskusiu, pretože v podstate aj nám dáva e, vaše stanovisko väčšiu silu budúcich diskusí diskusiách. Ďakujem pekne. Tým uzatváram túto rozpravu a pristúpame k ďalšiemu bodu. Ide o vyhlásenie podpredsedničky Komisie Vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku téma Situácia v Hongkongu. Ale prvne začneme rozpravu. Poprosím, dajte si sluchátka, ak ešte nemáte, pretože tento týždeň na plenárke vyskúšame nový systém. Systém catch the eye, teda spontánne otázky a aj otázky, ktoré sa, e, sú s dvoma kartami. To by sme chceli, aby ste signalizovali elektronicky. Využívanie tohoto systému e, tak ako každý z vás, každý z poslancov má už informácie, to ste dostali čiže môžete využívať svoju elektronickú kartu. Preto by som vás rada poprosila, že ak sa chcete prihlásiť, či už v procese každý aj, alebo e, cestou modrej karty, tak si prosím aj doneste aj tak aj svoju hlasovaciu kartu. Samozrejme zatiaľ je to ešte testovanie systému, čiže je to prechodné obdobie, preto je teda možné E, hlásiť sa o slovo aj s dvihnutím karty fyzicky rukou, ale bolo by dobre, keby sme postupne mohli prejsť na ten elektronický systém. Ďakujem vám veľmi pekne a v prvom rade teraz prvýkrát v rámci nasledujúcej rozpravy budeme skúšať tento nový elektronický systém. Takže poprosím aj pri modrej karte. Teraz dávam slovo pani komisárke Bienkovskej, ktorá prehovorí v mene vysokej predstaviteľky pre bezpečnostnú a zahraničnú politiku. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážení poslanci. Dovolte, aby som predstavila túto prezentáciu o situácii v Hongkongu v mene eh, vysokej predstaviteľky Federiky Mogherini. Za posledné mesiace občania Hongkongu využili svoje právo na mierový protest za ich autonómny stav a za využitie slobody slova a vyjadrenia, vyjadrovania. A v tomto zmysle oznámenie toho, že došlo k zrušeniu e, zákona o vyhosťovaní e, protestantov e, do Číny. To bolo privítané pozitívne, avšak protestantom to už nestačí a dozvedeli sme sa, že viac ako 1,7 milióna ľudí sa vybralo 18. augusta tohto roku do ulic. A v posledných týždňoch, keď sa situácia eskalovala, boli tu ceny veľkých násilností, pouličných bojov a zneužívania nesilí bezpečnostnými zložkami, prejavy vandalizmu a všetky takéto prejavy násilia sú neakceptovateľné a nemožno. Musíme to odsúdiť. Avšak protesty boli pôvodne veľmi e, pokojné a podporovala ich väčšina väčšia populácie v Hongkongu. A EU celý čas podporovala e, systém jednej krajiny a to je princíp, ktorý je zaručený v základnom práve, je zároveň aj medzinárodným záväzkom Číny v rámci e, do deklarácie z roku 84 a bolo to ratifikované aj Čínskym národným kongresom a dáva vysokú mieru autonómie Hongkongu, ktorú a tie tiež tam sa majú rešpektovať základné práva a slobody občanov Hongkongu. A tento princíp je podstatný aj pre dôveru v podnikanie a strategická systém, alebo princíp jedna krajina, dva systémy, to je podstatné pre Hongkong, aby mohol naďalej hrať svoju strategickú úlohu. Európska únia podporuje ochranu práv a slobod občanov Hongkongu a vysokú mieru autonómie. Je to podstatné pre prosperitu Hongkongu, ale aj pre Veľkú e, Čínu respektovanie základných práv a slobod a nezávislosť súdov sú tiež poživotne podstatné pre rozvoj Hongkongu a pre každodenný život jeho obyvateľov a musí byť aj v súlade s základným právom aj s tým, čomu sa Čína medzinárodne zaviazala. 18. júla Európsky parlament diskutoval o situácii v rámci naliehavej rozpravy a tiež ste prijali aj uznesenie. Medzi tým Európska e, služba pre vonkajšiu činnosť viedala tri stanoviska a 17. augusta e, vysoká predstaviteľka urobila formálne vyhlásenie, ktoré podpísali všetky členské štáty a odmietla túto násilie a volala po dialógu, ktorým sa zúčastnia všetky zúčastnené strany. Vysoká predstaviteľka diskutovala o tejto otázke s viacerými medzinárodnými partnermi cez leto a e, vydala aj spoločné stanovisko s ministrom zahraničných vecí Kanady. Hongkong Hongkong bol súčasťou neformálnej diskusii e, ministrov zahraničných vecí EÚ v koncom augusta v Helsinkách. Odtedy um, vysoký predstaviteľ Karir Lam oznámil 4. septembra, že zákon o vydávaní e, občanov z Hongkongu do Číny bude zrušený formálne. A toto e, bolo privítané, ale vytvorilo to aj priestor pre mierové riešenie, avšak situácia naďalej je napätá E, s obavami sledujeme e, rastúce násilie v Hongkongu. E, naďalej očakávame, že všetky strany sa vyhnú násiliu a budú hľadať riešenie alebo konstruktívny dialog. Aby sa toto udialo, sa zdá, že prvé je potrebné prijať silné kroky, aby sa nastorila opäť dôvera a po druhé je treba zabezpečiť dôveru v biznis a podnikanie Hongkongu Hongkong je dôležitým mostom medzi ekonomikami Číny a EÚ a preto máme záujem, aby sa situácia vyriešila aj vrátanie toho, aby tu došlo k širokému dialógu, aby sa našlo dlhodobé a mierové riešenie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz dávam slovo pani Šojdrovej za EPP. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo a tiež za to, že ste zaradili tento bod do programu, pretože ako povedala pani komisárka, situácia v Hongkongu nie je vonkoncom jednoduchá a boje tam pokračujú. Keď som videla z reportáž z hongkongských demonstrácií a tie tisícky ľudí v e, uliciach, ktoré pochodujú za slobodu, tieto obrázky mi pripomenuli e, udalosti spred 30 rokov vo východnej a strednej Európe. Avšak vtedy sa diktatúra odstraňovala a teraz vidíme zo strany Číny, že je tu snaha niektoré prvky diktatúry nastolovať. A No ja som si tiež musela všimnúť aj významné e, úlohu kresťanskej viery v motivácii demonstrantov katolíkov. E, pri stretoch s políciou demonstranti vyzývali políciu, aby nepoužila násilie a spievali Aleluja nášmu pánovi. A títo ľudia si zaslúžia našu podporu. Ľudia, ktorí sa neboja vystúpiť a bojovať za svoje ľudské aj politické práva. Demonstrujú už niekoľko mesiacov a dosiahli stiahnutie toho kontroverzného zákona. Avšak odpor voči tomuto zákonu by nebol taký burlivý, keby nemali už skúsenosti z roku 2015, kedy čínska tajná policia uniesla na pevninu 5 redaktorov hongkongského knihkupectva, ktorí sa podielali na vydávaní kníh o zákulisných intrigách komunistického vedenia Čínskej republiky. Zákon potom bol stiahnutý, ale rozhorčenie pretrváva. To je dobré, že Európska únia, Európsky parlament aj touto diskusiou vysiela jasný signál, že Čína musí počítať s tým, že ľudské práva sú podmienkou pre akúkoľvek ďalšiu aj hospodárskú spoluprácu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pani Arena za socialistov a demokratov. Ďakujem, pani predsedajúca. Protesty v Hongkongu pokračujú napriek tomu, že čínske úrady a hongkongské stiahli zákon o vydávaní. Ale ten návrh je iba, toto je iba jedna z piatich požiadaviek demonstrantov. Už tri mesiace protestujú a potrebujú našu podporu. E, napríklad právo na manifestácie a nezávislosť e, spravodlivosti, to je základ pre jednu krajinu, dva systémy to, čo robili čínske úrady vo vzťahu s demonstrujúcimi, je neprimerané a poruš, porušujú sa základné práva a medzinárodné normy. A nemôžeme sa iba prizerať. EÚ bude vždy podporovať tých, ktorí obhajujú ľudské práva a právny štát e, mierovo. A pritom niektoré členské krajiny EÚ e, predali technológie, ktoré sa použili proti demonstrujúcim, hlavne slzotvorný plyn a e, Eh, technika dohľadu. Potrebujeme kontrolovať vývoz eh, do Číny aby sme zabránili tomu, aby európske podniky a ich technológie neprispievali k porušovaniu základných práv. Aká je situácia dnes? Po posledných vypočutiach v Európskom parlamente sme e, počuli, čo e, zažívajú demonstrujúci. Oni sa už boja o svoj život, takže ja sa pýtam, čo konkrétne pre nich môžeme spraviť. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pani Waltmans za Renew Europe. Micro? Mikrofón poprosíme zapnúť. Pani predsedajúca, pani komisárka, Pätnásť týždňov tak dlho pretrvávajú tieto masívne demonstrácie s účasťou miliónov ľudí, ktorí vyšli do ulic eh, mierovo a pokojne, aby demonstrovali a volali po viac, eh, väčšej demokracii a väčšom rešpektovaní základných práv. A aká je odpoveď, eh, ktorú dostali? Sú utláčaní, sú obeťami z e, útokov a slzného plynu a podobne, zastrašovania, represí, zatýkania demonstrantov. No my jednoducho musíme reagovať e, jedna krajina a dva systémy. Dá sa to a je dobré, že ten zákon kontroverzný už bol stiahnutý, ale demonstranti volajú po viac. Je dôležité, aby sa z Hongkongu nestala nedemokratická krajina a my musíme jasne povedať, že vnútorné otázky už nie sú len interné, pokiaľ dochádza k porušovaniu základných a ľudských práv. Preto mám dve otázky na komisárku. Ako chcete toto riešiť v dialogu s Čínou? Ako chcete jasne im povedať, že my ich chceme aby tieto demonstrácie boli možné, e, pokojné demonstrácie a ako chcete im povedať, že by malo byť možné pre ľudí vyjadriť svoj názor a bez toho, aby sa museli báť policajných represálií a obávať sa svoj život. Ďakujem pekne teraz e, pán Butikofer za zelených pani predsednička, komisárka, kolegovia. Pred dvomi týždňami som navštívil Hongkong a hovoril s rôznymi aktérmi a vrátil som sa ešte presvedčenejší než predtým, že tento parlament urobil správnu vec, keď ešte v lete sme vyjadrili, že my stojíme za e, občanmi Hongkongu. E, hnutie za demokraciu a slobodu v Hongkongu pokračuje aj ďalej a naďalej si zasluhuje našu pretože tú solidaritu. E, systém jednej krajiny a dvoch systémov e, nesmie byť podkopávaný zo strany Pekingu alebo v pridávaní rôznych naliehavých e, vyhlášok. Ale nestačí stiahnuť ten zákon. Ľudia chcú väčšie zmeny, primárne chcú nezávislé šetrenie násilia, konkrétne na násilia a chcú aj univerzálne volebné právo. Toto im bolo slúbené už pred 22 rokmi v základnom e, zákone a tento sľub doteraz nebol dodržaný a Peking musí dodržať tento prísľub. My ako zelení podporujeme aj boj po všeobecnom volebnom práve v Hongkongu a demokracia musí jednoducho vyhrať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Rivier z ID. Ďakujem EÚ a náš parlament je obzvlášť aktívny e, pri e, ochrane demokracie aj v Číne. Je to síce pekné poukazovať aj na násilie. Bolo by dobre to isté robiť aj v EÚ. Spojené kráľovstvo je teraz e, proti e, rozhodnutiu svojich občanov. Aj v Taliansku sa bráni e, voľbám, ktoré si želajú e, Taliani a taktiež situácia v Maďarsku. Takže naozaj máme veľa čo robiť v EÚ, nemusíme chodiť až do Hongkongu. Treba poukazovať na takéto postupy, pretože inak to nie je hodné nášho Európskeho parlamentu treba vždy e, zasahovať, lebo inak zahynie demokracia. Ďakujem. Teraz má slovo pani Fotiga za ECR. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. My stojíme pri hongkongskom ľude. Je to naďalej stanovisko a postoj Európskeho parlamentu už od kedy sa začali protesty a kedy sa začalo násilie eh, proti eh, pro, proti demonstrantom. Zákon o vyhosťovaní bol stiahnutý, ale všetky strany musia dodržiavať vyhlásenie z 1984. a konkrétne Peking eh, sa musí zdržať pokusov provokácií ako som povedala, my naďalej sme za občanmi Hongkongu. Ďakujem pekne. Ďalším rečník, rečníkom je pani Villanueva. Teraz už e, je to 15. týždeň od čo v júni e, prebehla prvá demonstrácia v Hongkongu a Vieme, že odvtedy, e, čo sa konala prvá demonstrácia, už sme boli svetkami mnohých násilných e, aktov e, a útokov proti demonstrantom. Chceme opakovane vyjadriť našu podporu demonstrantom, ktorí bojujú svoje za, za svoje základné práva. A preto žiadame, aby sa vyšetrili aj činy a kroky policie, ktoré boli e, namierené proti e, mierumilovným demonstrantom. Chceme zároveň odsúdiť e, spolu s komisiou porušovanie ľudských práv v, v zahraničí, ale pozrime sa aj na to, čo sa deje tu, v členských štátoch EÚ aj napriek tomu, čo sa deje treba z Hongkongu, nemáme v rámci Európy e, často problémy s tým, že sa uzatvárajú dobré výhodné obchodné dohody s Čínou a pritom by sme mali žiadať od Číny, aby garantovala aj zachovávanie ľudských práv. Už končím, hovorí rečnička. Predsa je to veľmi významné aj z hľadiska vývoja v 21. storočí. Ďalším rečníkom je pán Tenant. Nech, sa páči. Rečník hovorí bez mikrofónu. Micro, could you switch the micro on? Mohli by si zapnúť mikrofón, prosím? Thank you, Madam President. We either... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Buď veríme v demokraciu a slobodu, alebo nie. Ak nie, tak táto rozpráva je zbytočná. Ak áno, tak potom je to princíp, ktorý je to, prechádza, e, hranice e, krajín aj Európy. Je to univerzálne. A násilie proti protestantom je absolútne e, neakceptovateľné a však ani násilie samotných protestancov tiež by nemalo byť tolerované. Avšak eh, teraz kto má rozhodnúť o tom, že kto má vládnuť Hongkongu? Eh, zabudnime na tie 19. storočie a politiku v v 21. storočí musí byť taká, že ľudia v Hongkongu musia mať rovnaké právo na seba určenie ako každý iný eh, človek si zaslúži. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je Izabel Santos za socialistov a demokratov que últimos meses se manifestado. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Protesty prebiehajú už niekoľko mesiacov a prebiehajú pokolným spôsobom v uliciach Hongkongu. avšak však je to boj za slobodu slova, a slobodu shromažďovania a ľudské práva. A Európskej únii to nemôže byť ľahostajné, pretože tento apel smeruje na nás a my musíme zaujať jasný postoj k čínskym úradom a jednoducho musí sa zastaviť násilie páchané na demonstrantoch a Európska únia musí použiť všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, aby sa zastavili tie tragické udalosti, ku ktorým tam dochádza aj teda porad čínskym orgánom, e, že nesmú e, pošlapávať práva e, občanov ani násilie. Jediná cesta je mierové a pokojné riešenie tohto konfliktu. Je treba, aby lídry demonstrantov si uvedomili, tiež e, to, že protesty musia zostať pokojné a tiež treba povedať aj čínskym orgánom, že vyhlásenia e, nestačia, je treba chrániť slobodu prejavu a chrániť slobodu zhromažďovania ľudské práva. Ďakujem pekne teraz pán Gueta za Renew. Ďakujem, vážení prítomní, vážení kolegovia. Ak odvaha a odhodlanosť a neustály boj za slobodu. Tie práve e, naozaj skorovali v Hongkongu. Ehm, hongkongské úrady tam nechceli zopakovať to, čo sa stalo na námestí Tiananmen a nakoniec e, sa stiahol dekret o vydávaní smerom do Číny. Naozaj treba e, zatlieskať demonstrantom v Hongkongu, pretože nie je horšie ako vláda, ktorá ignoruje e, demokraciu a práva, ale naša spokojnosť nestačí. Musíme podporiť boj za slobodu Číny, pretože to ne, ne, naďalej je jeden z našich hlavných partnerov a jedna z veľmocí. A z morálnych dôvodov to musíme, ale musíme to aj preto, že to spraviť môžeme, pretože pri e, pretláčaní rúk s Trumpom čínske úrady si nemôžu dovoliť e, sa, si znepriateliť Európu. E, a my ako europoslanci to tiež nemôžeme, pretože naše e, zhromaždenie je jedno z najsilnejších a jednotné pri ochrane ľudských práv oči voči e, e, režimu, ktorý je jeden z najsofistikovanejších, jednou z najsofistikovanejších diktatúr. A taktiež Dúfam, že všetky politické skupiny sa e, spoja a udelíme Sacharovovú cenu Ilanovi Totenovi. E, je to oponent politický z Ujgurov, je vo vezení a je jedným z hlavných obhajcov. Ďakujem pekne. Ďalším e, rečníkom je pani Rovet za zelených pani predsedajúca pani komisárka kolegovia v tých eh, imperiálnych časoch moja krajina si myslela o sebe, že je eh, matkou všetkých slobodných, avšak komu sa garantovalo toto eh, zriadenie slobodu? včerajšie e, protesty, ktoré demonstrovali e, pred britským konzulátom Hongkongu s e, zastavou Union Jack. A naozaj aj Británia musí splniť svoju povinnosť, ktorá je v spoločnom vyhlásení ešte z roku 1984. A posledná odpoveď britského veľvyslanca pre ľudské práva znie sucho, pretože samotné zniženie že stiahnutie toho kontroverzného zákona o vyhostovaní nemôže vyriešiť všetky e, problémy. E, skúsme my teraz v Európskej únii aspoň vystúpiť a buďme teda my, keď e, Británia nie je schopná, skúsme my chrániť ľudské práva bez hraníc a zabezpečiť všeobecné volen právo v Hongkongu a naozaj sa staňme my tou matkou slobodných a nie tým, že budeme budovať ríšu, ale že budeme práve že pochybňovať eh, zásahy Veľkej ríše. Ďakujem pekne. Slovo má pani Anna Bonfrisco. Presidente, i trattati dell'Unione Europea... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Samozrejme, základné práva sú, sú nespochybniteľné. Avšak to, čo vidíme v Číne, čo vidíme v Hongkongu, vidíme, že dochádza k eh, podkopávaniu ľudských práv a zásahov do štátu, zásahov štátu do súkromného života, osobného života ľudí, do všetkého. To je nepriateľné. Karel Lang, ktorý z, z, za, reprezentuje eh, väčšinu protestujúcich v Hongkongu, títo dochádza k podkopávaniu sociálnej stability a naozaj je to antidemokratický režim a to, ako postupovala policia a hongkongské úrady, ktoré zaviedli prísnu kontrolu, to je absolútne neľudské a nehumánne a my na to musíme reagovať bez akéhokoľvek strachu a musíme jasne vyjadriť. A jasne, že to bude politické vyjadrenie, ktoré bude uznávať status Hongkongu Hongkongu alebo osobitosť statusu Hongkongu a vytvorí sa tým jasný rámec eh, aj to, aké máme my naše vzťahy s Čínou. Ďakujem. Ďakujem slovo, pán Kolákušič. Ďakujem za slovo. Eh, želám si, aby v tomto parlamente, aby sme hovorili o právnom štáte a aj o demokracii v iných tretich krajinách, ale aby som vás všetkých vyzval aj k tomu, ako e, je málo toho právneho štátu v Chorvátsku. Veľké percento našich obyvateľov je presvedčené o tom, že korupcia tam vládne. 76% obyvateľstva si myslí, že máme zlú, e, zlý, respektive veľmi zlý e, justičný systém. A proste aj keď sa vstupovalo do EÚ, zrejme e, to, čo sa urobilo zatiaľ, teda pred vstupom nebolo dostatočné. A môžem potvrdiť aj z osobnej skúsenosti, že e, u nás v Chorvátsku e, je spoločnosť ozaj veľmi skorumpovaná a mali by sme riešiť tieto otázky a myslím si, že práve európske inštitúcie, aj parlament by mali byť zaangažované do toho, čo sa deje tu v rámci EÚ, teda v rámci našich krajín a potom by sme mohli diskutovať o Hongkongu. Ďakujem. Ďalejšie pani Jill za socialistov. Viac než milión obyvateľov Hongkongu vyšlo do ulic, aby demonstrovali za svoje práva a narazili na brutalitu, slzný plyn, policajné útoky. Tak mm, pritom vieme, že obhajovali len hodnoty, ktoré máme aj my, ako pokladáme ich za veľmi významné. A komisia aj SVČ musia naozaj zvážiť všetky možné kroky, ako pomôcť občanom Hongkongu, aby sme dokázali náležite podporiť ich e, požiadavky. Nakoniec máme na to e, určité um, páky. Nakoniec, keď Čína bude aj ďalej takto agresívne pokračovať, tak môžeme odňať Hongkongu uh, štatút uh, tretej krajiny, ktorá bude uh, aj naďalej, alebo ktorá by naďalej využívala určité zvýhodnené podmienky. A práve ide o to, čo sa podpísal v roku 1997, keď prešla prešlo, eh, prešiel Hongkong zo správy britskej pod správu čínsku. Takže tie dohody samozrejme treba tiež dodržiavať. Ďakujem pekne. Slova pán Berg. Ďakujem. Dnes hovoríme o situácii v Hongkongu. Myslím, že sa všetci zhodneme na tom, že zásada jedna krajina, dva systémy pre e, aj vládu Hongkongu podporujeme. E, vysoká predstaviteľka aj Kanad predstavitelia sa vyjadrili a môžeme to podporiť, teda, že e, v Hongkongu treba dodržiavať ústavu a teda, že je možný iba inkluzívny dialog, iba ten vyrieši súčasnú situáciu žiadosti o prešetrení postupov policie, tak ako to žiada aj Spojené kráľovstvo. To je jedna z možností, ako postupovať, ale treba dbať aj na to, aby čínska vláda e, nebola zahnaná do defenzívy, aby tu bola ochota viesť dialog aj s medzinárodným spoločenstvom strategická diplomácia, ktorá umožní čínskej vláde e, pokračovať v dialogu bez straty tvári, iba to dosiahne výsledky, ktoré chcú obyvateľia Hongkongu a zabrániť ďalšej strašnej katastrofe, ako e, sa udialo e, na námestí Tiananmen. Ako predposledný prehovorí pán Picula za socialistov a demokratov. Ďakujem za slovo. Pani predsedajúca. Je... Sorry. Prešlo už 100 dní od eh, toho, kedy začali eh, tieto problémy a kríza v Hongkongu, ale v podstate eh, sa to ako by to dúpnalo od roku 97. A návrh zákona bol nakoniec medzi tým už stiahnutý a predsa Demonstráti protestujú aj naďalej, prichádzajú s ďalšími požiadavkami a čoraz zvyšujúcou sa intenzitou a majú požiadavky, ktoré sa týkajú vysokej miery demokracie. A eskalácia násilia na uliciach Hongkongu je ozaj veľmi vážna a preto by nakoniec aj príslušné orgány krajiny mali konať v rámci toho, čo je dohnuté a platné v medzinárodnom práve. Na globálnej politickej scéne e, sa vyjadruje krajina tak, že rešpektuje všetky medzinárodné princípy aj dohody. Preto je treba robiť všetko, aby násilie v Hongkongu skončilo. To je vlastne jediná garancia a nás plnenie požiadaviek. Ďalej je tu modrá karta, je to catch the eye alebo reakcia na predchádzajúce vyjadrenie. Prosím, chcete položiť otázku pánovi eh, Piculovi, alebo je to catch the eye? Aha, modrá karta teda. Pán Picudera, prijímate otázku cez modrú kartu? Áno. Nech sa páči, máte 30 sekúnd. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán kolega Picula. E, veľmi ste pekne zhrnuli situáciu v Hongkongu a aj dokonca ste poskytli aj historický prehľad vývoja tejto situácie, ale pokiaľ ide o princípy právneho štátu a významu Číny ako komerčného, teda obchodného aj všeobecné významného partnera Európskej únie, vidíme, že napríklad investície z Číny v EÚ, napríklad aj v Chorvátsku rastú. Mohli by ste nám povedať, ako vidíte e, perspektívu vzťahov s Čínou vo svetle tom, čo ste povedali. Ďakujem pekne za otázku a dúfam, že všetci dokážeme že všetci dokážeme spoločne na túto otázku odpovedať, ako ďalej pracovať e, na vzťahoch s krajinou, kde existuje podozrenie, že základné princípy demokracie sú tam ohrozené. Takže treba samozrejme hľadiť aj na ekonomické záujmy, alebo či tu ide o všeobecné dlhodobé záujmy EÚ. Musíme nájsť tú správnu rovnováhu, teda musíme sa snažiť o zlepšenie úrovne v tých e, spoločenstvách, kde sa príslušné normy nedodržiavajú tak, ako by sa mali. Ďakujem. Tým končí, e, končia vyjadrenia prihlásených rečníkov a pristupujeme ku každý aj. Hlasia sa piati, z toho traja už elektronicky. Keby ste mali pri sebe hlasovaciu kartu, tak asi by ich bolo ešte viac. Takže poprosím vás na budúce, doneste si so sebou hlasovaciu kartu, aby ste mohli takto elektronickým spôsobom sa prihlásiť aj do diskusie formou modrej karty alebo kačtiahať. Slovo má pán Polčák ako prvý. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca, za udelenie slova a práve som sa prihlásil elektronicky. Myslím, že musíme podporiť práve pokojných demonstrantov v Hongkongu. Vlastne už je to 100 dní, ktoré otriasajú Hongkongom, otriasajú aj dôverou našou dôverou, pokiaľ ide o hľadanie schodného riešenia oboma stranami. Samozrejme, Hongkong e, chráni svoje právo na autonómiu a všetky práva, ktoré sú garantované hongkongskou ústavou. A som rád, že tá návrh zákona o vydávaní bol stiahnutý, ale myslím, že keď chceme podporiť demokraciu v Hongkongu a pokojných protestujúcich, to je dôležité, pretože tá špirála nebez... agresie, ktorá sa tam roztočila, je veľmi nebezpečná. Chceme podporiť ľudské práva aj napriek určitým investíciám, o ktorých tu už bola reč, pretože musíme hovoriť o ľudských e, právach, aj keď teda chodíme ako delegácie do Číny. Samozrejme, nemôžeme ľudské práva obetovať e, v mene obchodných záujmov. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pani poslankyňa Polárd. Spolu s ostatnými socialistami a demokratmi z Británie, teda pokiaľ je o lejbristov a študentov a aktivistov, ja som tiež podporila, podpísala som otvorený list na podporu demokracie v Hongkongu. Podporujeme toto povstanie e, hongkonského ľudu proti útlaku a nerovnosti a nerovnoprávnosti. Podporujeme toto občianské hnutie, za, ktoré bojuje za ukončenie útlaku, ktoré bojuje za právny štát a Ehm, za to, aby mali vládu, ktorá bude zvolená v slobodných ehm, všeobecných voľbách. A preto chceme aj politicky, aj prakticky vyjadriť podporu Hongkongu. Podporujeme nezávislých robotníkov, aj ich organizácie, študentské organizácie, ktoré sú tiež nezávislé. A E, nie sme za to, e, že napríklad pracovníci e, leteckej spoločnosti Qatar Airways boli prepustení za to, že vyjadrili podporu práve hongkongským protestujúcim. A preto si myslím, že hlavne migranti v Spojených štátoch a v Británii by mali vyjadriť tieto svoje postoje jasne. Ďakujem pekne. Ďalším rečníčkom, rečníkom je pán Valas. Ďakujem Myslím, že tu chýba vyváženosť tejto rozprave. rozprave. Vedectvo, teda vedúci predstaviteľ Hongkongu majú dosť blízko k extrémnej pravici a, a zo Spojených e, štátov prúdia viacerým skupinám a do Hongkongu veľké objemy prostriedkov. A Napríklad e, tam boli aj stretnutia e, s predstaviteľov Hongkongu aj s vysokými predstaviteľmi americkej diplomácie. A vidíme tam tendenciu aj k neoliberalizmu. A vidíme, že je tam aj tendencia dominancie zo strany oligarchov. A v podstate je to, ako by to bola vojna proti, namierená proti Číne prostredníctvom Hongkongu. Takže prosím vám, nezakrajívajme si oči ani pred týmito skutočnosťami. Ďakujem pekne. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Úplne súhlasím s tým, čo sa hovorí o Hongkongu v súvislosti s obhajobova ľudských práv Hongkongu a aj pokiaľ ide o vyjadrenia v súvislosti s Čínou. Ale je mi ľúto, že keď tu hovoríme o ľudských právach, tak nehovoríme o inej veci. A je to dosť paradoxné. Pred týždňom pani Mogherini bola na Kube, kde práve prebiehala vlna represií na Kube ehm, a pani Mogheriniová hovorila o Kube, ktorá je úžasná a mala by byť, alebo mohla by byť mostom medzi EÚ smerom na e, strednú e, a Latinskú Ameriku. Myslím, že toto je dosť škandalózne. Keď vlastne pani Mogherini sa stala e, akoby komplicom tejto krvavej diktatúry, ktorá ešte na Kube stále vládne, e, vlastne už 60 rokov je pri moci a vlastne vyjadrila podporu tým tyranom, podobným ako sú aj v Nikarague a niektorých ďalších štátoch daného regiónu. Takže aj toto som chcel pripomenúť. Ďakujem. Posledným rečníkom v rámci Catch the Eye je pani Dali. Ďakujem za slovo a jednoznačne odsudujem policajné násilie kdekoľvek, na ktoromkoľvek kontinente. A musím povedať, že je tu ale niečo veľmi selektívneho v tejto diskusie, pokiaľ ide o Hongkong. A aj spôsob, akým sa to prezentuje v Európe, je to také zjednodušujúce. Je tu zlá Čína na jednej strane a na druhej strane sú ľudia, ktorí chcú demokraciu a slobodu. To sú tí na tej druhej strane. Ale nikdy to nie je takéto jednoduché. A hovorilo sa tu aj o zasahovaní zvonka. A Vieme, že napríklad e, náklady, životné náklady v Hongkongu sú najvyššie na svete. A proste musíme cestovať na druhý koniec sveta, aby sme mohli nájsť miesto, kde odsúdime policajnú brutalitu. Však aj inde sú takéto prípady, kde e, a takéto veci sa dejú aj inde, napríklad aj v Európe a ľudia sú nakoniec e, obeťami takéhoto násilia. Dokonca niektorí kolegovia boli svetkami takýchto činov tu, v Európe. Takže aj vo Francúzsku, Španielsku a aj v ďalších krajinách sme svetkami toho, že sa pošľapávajú demokratické práva. Ďakujem. A teraz dávam priestor pani komisárke Biankovskej. Nech sa páči. Vážené poslanky a poslanci, ďakujem vám za vaše vyjadrenia. Mnohé boli veľmi jednoznačné a posilňovali ten spoločný postoj aj v súvislosti s prebiehajúcim vývojom v Hongkongu. Chcem vám poďakovať za to, že ten, túto tému pokladáte e, za veľmi významnú. Často sa tu hovorilo o otázke všeobecných volieb. Hongkongu. Určite e, Európska únia podporuje, aby sa e, vo, takáto reforma uplatnila. Samozrejme, ale to všetci politickí aktéry v Hongkongu aj v Pekingu musia odsúhlasiť. A v júli sme mali prvú výmenu názorov a vidíme, že Európska únia má e, veľký záujem na stabilite Hongkongu a na jeho prosperite. A to je ozaj veľmi dôležité všetkým z hľadiska toho, aby sa zachovávali základné ľudské práva. A určite, že máme ako Európska únia aj svoje záujmy, aj ekonomické záujmy, aj v Hongkongu. A preto je dôležité e, sledovať situáciu a podstate e, snažiť sa pomôcť pri e, zmenšovaní a znižovaní napätia, ktoré tam vládne. V mene vysokej predstaviteľky pani Mogherinovej vám ďakujem za to, že venujete sústavne pozornosť tejto významnej téme a že ju pokladáte za veľmi významnú. A aj určite súhlasím s tým, že by sme mali ochraňovať všeobecné práva. Ďakujem vám všetkým a tým uzatváram rozprávu k tejto téme a pristupujeme k poslednému bodu dnešného, dnešnej schôdze a na základe článku 170 varkovacieho poriadku pristúpime ku jednominútovým vystúpeniam. Ako prvý rečník vystúpi pán Sokol Tomislav. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pred 30 rokmi alebo zhruba sme boli svetkom pádu Berlínskeho múru a to bol vlastne koniec kriminálneho komunistického režimu, ktorý otvoril novú perspektívu pre celú Európu, celú Európu, ale osobitne pre jej východnú časť a juhovýchodný región. Dnes môžeme povedať, že rozšírenie Európskej únie na smerom na východ bolo veľmi úspešné. Európske fondy a európska kohezná politika na báze solidarity to výrazne k tomuto prispelo do veľkej miery. A toto umožnilo krajinám východnej Európy sa pretransformovať a naozaj do, čiastočne dohnať e, európske, e, západné alebo severné európske krajiny. Momentálne sme zase v situácii, kedy sa rozdiely medzi východom a západom, ako si prehlbujú alebo sa na ne sústredíme. Nemali by sme ísť tým smerom. Myslím si, že politika súdržnosti je úspešnou politikou únie a umožňuje aj tým najmenej rozvinutým získať peniaze na to, aby mohli mať rovnaké príležitosti, aby mohli konkurovať s tým roz, viac rozvinutým a to je smer, akým sa máme uberať aj v budúcnosti. A keď budeme odmietať eh, politiku súdržnosti, ktorá má zabezpečiť eh, rovnakú kvalitu každému v Európe, to, je, to nie je priateľné. Socialisták čo demokraták csoportjából. Za socialistov a demokratov Pán López Agial, ďakujem. Teraz, už v auguste sme boli svetkami e, na Kanárských ostrovoch e, sme boli veľk- svetkami veľkého požiaru, alebo požiarov a vlastne išlo o chránenú oblasť e, s veľmi centým proste 10 tisíc hektárov bolo spálených a tisíc ľudí sa muselo evakuovať. A práve e, aj Španielsko prispieva e, leteckými prostriedkami ku e, riešeniu takýchto problémov, pokiaľ dochádza k takýmto situáciám v rámci Európskej únie. A práve je dôležité využívať aj príslušný fond Solidarity EU, ktorý tu existuje a mal by byť náležite teda aj využívaný. A Európska únia by mala preukázať náležitú solidaritu okamžite, keď nastane takáto hrozná situácia, aká bola na Kanárskych ostrovoch. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Roše za Renew Europe. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Európska komisia sa tu snaží zmierniť pnutie hlavne v e, Bosne a Hercegovine, ale až toľko sa toho nezmenilo. E, je tu ďalšia destabilizácia regiónu a preto musím povedať nasledujúce Inštitučná kríza v Bosne a Hercegovine a e, neprimerané clá e, na srbské tovary, to je veľká prekážka pre akýkoľvek pokrok pri rozhovoroch aj pri hľadení udržateľného riešenia. Ide o otázku, ktorá je pritom kľúčová pre budúcnosť tohto regiónu. Vyzývam Európsku komisiu, aby pri nadchádzajúcich voľbách v týchto dvoch krajinách sa snažila e, o priateľné riešenie a hlavne o odstranenie spomenutých cieľ. Madame, Pán Alfonzi, za zelených. V septembri 2013 náš parlament schválil skoro jednomyselne správu. Ja som bol autorom. E, Raz išlo o rastliny, ktorým hrozí vymretie. E, komisia žiaľ spravila veľmi málo odvtedy a a teda, pardon, ide o viacjažičnosť, to už nie je e, vôbec e, témou. Parlament sa obratil aj na členské krajiny. Ide o to podporovať e, ohrozené jazyky vo Francúzsku. Charta menšinových jazykov ešte stále nie je schválená a súčasný minister pre vzdelávanie, pán Blanke, vedie otvorene politiku, ktorá prispieva k vyhubeniu jazykov. Ide tu aj o ľudské práva e, vzhľadom na počínanie niektorých členských krajín. Ide o európske dedičstvo. E, to žiada náš parlament a sú tu aj zmluvy, v ktorých je to zakotvené, takže vyzývam francúzsky štát, aby zohľadnili to, čo podporil aj tento parlament v roku 2013 a e, toto európske dedičstvo už nemôže byť ohrozené e, vymretím. Ďalším rečníkom je za LD pani poslankyňa. Za ID pani Beňu. Vážení kolegovia kolegyne, správa francúzskej asociácie Generation Future, uznal to aj minister pre životné prostredie, poukazuje na veľké nebezpečenstvo pesticídov v Európe. Poukazuje sa hlavne na to, že vyhodnocovanie pesticídov nezohľadňuje všetky vedecké údaje, napriek tomu, že je tu Európske nariadenie, ktoré to vyžaduje. Pre spotrebiteľov a európskych občanov je e, úplne legitímny zmetok, je veľa kontradiktórnych štúdií a E, všetko poukazuje na to, že sú trošku e, manipulované, takže treba mať skutočnú nezávislú štúdiu, od akýchkoľvek finančných alebo ideologických záujmov, aby sa v tom mohli e, spotrebitelia zorientovať a boli čo najlepšie informovaní. Musí to byť čo e, najhlbšie, hlavne v prípade e, endokrinných perturbátorov, ktoré majú dopad na náš živ- každodenný život. Ďakujem ďalším rečným pán Jurgiel za EK, ECR teda. od 2. januára 2019 dos, vydávajú sa víza pre um, turist, turistické víza pre obyvateľov Bieloruska, pri, keď eh, prichádzajú do Polska a tieto víza môžu potom používať, keď si rezervujú hotely a podobne. Výrazne uh, s, sa znížil počet Bielorusov, ktorí prichádzajú do nášho regiónu. Sezraničný uh, eh, styk dáva možnosť uh, ekonomického rozvoja. E, preto bolo by dobre, keby sa opätovne zaviedli tieto turistické víza, pretože to sprísnenie vízových pravidiel e, nie je v súlade s pravidlami pre východného partnerstva Európskej únie. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Overgard po hlasovaní Britov o opustení EÚ európsky lídry povedali, že e, sa zasadia za to, aby Brexit nebol úspechom. Možno preto, e, že keby to tak bolo, tak by sa pripojili iné členské krajiny. Ak sa obrátime na Európanov, či chcú dohody o voľnom obchode alebo politický superštát, tak veľká väčšina by bola za slobodný obchod. Ale prečo by mali dostať hlas občania? Demokracia sa rešpektuje iba keď poskytuje správne odpovede. Ja som z prostredia, kde môj otec e, sa zúčastnil na druhej svetovej e, vojne a E, zasadil sa aj za oslobodenie a E, moji rodičia začali v 60. rokoch dánske euroskeptické hnutie a ja som vedel e, kampaň proti e, Maastrichtskej zmluve, takže ja myslím, že naozaj treba zasovať demokraciu a slobodu prejavu. Okrem iného, tento parlament by mal splniť svoj pôvodný úmer, teda zámer byť demokratickým majákom, teda rešpektovať nielen Britov, ale aj tých, ktorí ktorí nemajú tú eh, čest byť eh, reprezentovaní týmto zhromaždením. Ďakujeme. Ďalším rečníkom je pán Polčák za EPP. Nech sa páči. Ďakujem pani predsedajúca za slovo. Ja za minútu sa chcem venovať e, veľkému konfliktu zájmov českého premiéra a k záverom európskych auditorov. Ako iste viete, sa Európska komisia zaoberala konfliktom zájmov českého premiéra a podľa predbežných zistení je aj vlastníkom veľkej spoločnosti, ktorá tiež čerpa európske e, prostriedky z európskeho rozpočtu formou rôznych programov. Už e, v decembri minulý, e, minulého roka e, komisár Wenger uviedol, že sa ďalej tieto prostriedky čerpajú a že ich naďalej E, že ju naďalej vlastní český premiér. Auditory EU dnes e, to, e, toto prepojenie na českého premiéra zistili a poukázali na rôzne problémy pri čerpaní európskych prostriedkov. Žiaľ, predbežné závery odmieta česká vláda, preto chcem, aby Európska komisia zverejnila finálne závery, ktoré budú nasledovať po audite vo vzťahu s firmou Agrofor, ktorú vlastní český premiér. Ďakujem pekne. Ďalej má slovo pán Palmer za socialistov a demokratov. Ďakujem. E, skupiny s nízkym príjmom budú veľmi dotknuté akýmkoľvek nárastom cien potravín. Mm, hovorím to nie len ja, ale aj e, britská vláda v prípade, že by bol Brexit bez dohody. Ja som minulý týždeň sa zúčastnil na stretnutí e, asociácie, ktorá sa zaoberá výdajom potravín. Deti nedostávajú dosť e, potravín, napríklad počas letných prázdnin a e, zvyšujú sa ceny potravín v supermarketoch. To nie je strašenie, to je realita. Mm, možno, že pán Johnson si vychutnal obed e, v Luxemburgu dnes, ale najchudobnejšie krajiny Británia, ktoré majú problémy každý mesiac, e, e, naozaj neocenujú, že ich život bude ešte ťažší. Treba to povedať jasne, že Brexit bez e, dohody e, zaženie ešte viac e, ľudí a detí do chudoby. Takže musíme Brexitu bez dohody za každú cenu zabraniť. Botoš, úra, Renew Europe. Ďakujem. Teraz má slovo pán Botoš za Renew Europe. Ďakujem za slovo. Vážení kolegovia, kolegyne, EU tento nádherný projekt. To je, myslím, že to najkrajšie, čo sa stalo na tomto kontinente. E, hovorí sa aj o tom, čo treba spraviť na ochranu životného prostredia, ale jedno z najdôležitejších opatrení na ochranu e, zvierat aj rastlín tu je, Natura 2000 konkrétne, ale aj tisícky špecialistov e, môžu e, pracovať, majú skúsenosti s viacerými projektami v oblasti životného prostredia. Niektoré e, zahrňajú viacero členských krajín, ide o partnerstva. Treba v tom pokračovať, takže ne, môžeme sa iba prizerať e, zániku druhov. Komisia musí zaistiť e, financie pre mimovládne organizácie, tak aby mohli mnohí ľudia začať pracovať. Musíme e, to tu hovoriť aj my. Ide o to sprístupniť čo najviac prostriedky pre projekty, ktoré obhajujú, chránia životné prostredie. Treba menej hovoriť a viac konať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pani Rovet za zelených. Vážení kolegovia a kolegyne, po viac ako 30 rokoch Japonsko nedávno obnovilo Eh, hrozné komerčné lovenie veleryb. To porušuje medzinárodné právo a je to aj proti biodiverzite a morským ekosystémom. Tento parlament viackrát apeloval na komisiu, aby eh, hovorila s Japonskom, aby Japonsko zrušilo tento postup, tento rybolov a naozaj je polutovania hodná dohoda o voľnom obchode s Japonskom. Tam nie je nič špecifické o eh, rybe veleryb, o love veleryb Takže mm, nemôžeme sa len prizerať, ide iba o e, zisk. E, moja strana a ja sme napísali list komisárovi pre obchod a pýtame sa, či to, čo robí Japonsko, je v súlade s kapitolou o udržateľnom rozvoji e, tejto dohody o voľnom obchode. Ak nie, tak e, treba začať konať e, v prípade porušenia tejto dohody. Takže nemôžeme len oslavovať dohody dohody o voľnom obchode, keď jasne e, porušujú e, tie najlepšie environmentálne postupy. Ďakujem a teraz dám slovo pánovi Guido Rajlovi za ID. Vážená pani predsednička, vážený prítomný, som rád, že sa spoznávame. Ja som tu nový a trošku ma niektoré veci e, zaražajú. Napríklad to, čo som e, videl v mojom byte v Bruseli, napríklad stará žiarovka, tá už tu je e, niekoľko rokov zakázaná. V minulosti sme sa tešili teplému svetlu, ale potom to bolo zakázané a potom nás nutili používať úsporné E, žiarovky. Neviem, či je to naozaj e, v záujme životného prostredia. Čiže myslím, že v Bruseli sa to až tak vážne neberie, tieto zákazy EÚ. E, ja si myslím, že je to tak aj dobré, pretože máme tu osvietených občanov v EÚ a oni si môžu uh, E, sami rozhodnúť, čo si kúpia a e, ako budú žiť v slobodnej Európe. Ďakujem pekne a teraz dávam slovo pánovi Čambaskému. Za ECR. Ďakujem pekne, vážení prítomní. Това е същата Турция, която арестува и вкарва журналисти в затвора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 hrozbu e, potom aj automobilový výrobca Volkswagen sa chystá zrealizovať isté rozhodnutie. Ja sa pýtam, čo je úprimné, či stačí iba e, myslieť na záujmy napríklad Nemecka, aj keď ide o krajinu, kde sa porušujú ľudské práva. Ja sa pýtam aj pani eh, von der Leyen, dúfam, že sa k tomu komisia vyjadri. Tak to Ďakujem pekne. Poprosím ďalšieho predstaviteľa za EPP. Pán Eugen Tomak. Doamna președinte, stimați colegi, vorbim în fiecare Vážení kolegovia, každý deň hovoríme o demokracii a ľudských právach v Európskom parlamente a preto by som chcel hovoriť o tom, že nie sú rešpektované. Hovorím o separatistickom regióne Zadnesterska, ktorý je menej ako 100 kilometrov vzdialený od eh, hranice Európskej únie a kde Rusko bojuje fakticky proti Európskej únie, pretože Rumúni sú tam diskreditovaní. Bol som tam niekoľkokrát a mám zakázané vstup do Ruskej federácie kvôli bojím názorom na ruských lídrov, ktorí porušujú základné práva občanov ako poslanec Európskeho parlamentu, ktorý podpaduje a propaguje hodnoty demokracie, my dnes máme povinnosť nezabudnúť na regióny a ich občanov. Preto by som chcel požiadať Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby pripravila správu o porušovaní ľudských práv v Zadnestersku, v tomto separatistickom regióne, ktorý je súčasťou Moldavskej republiky a je nelegálne okupovaný Ruskom tam by sa našli veľmi zaujímavé veci. Ďalšia pani rečnička je od socialistov. Ďakujem pekne. Kým diskutujeme o trvalej udrateľnosti a biodiverzite, Európa bola konfrontovaná s, s strácaním alebo miznutím rôznych druhov, ktoré by sa dali zachrániť. A jedným z nich je eseter v Dunaji. A eseter, ktorý prežíva aj dinosaury, sa vy, sa stráca a vlastne sú to rôzni európsky rybári, ktorí nedržiavajú európske predpisy a je sa tedy takisto ohrozený aj zmenou klímy z tých 6 druhov, ktoré žijú v Rumunsku, dva už e, z, sa stratili a posledné 4 majú veľmi nízke počty. E, jedným z nich má len 9 samcov a žiadne samičky. Takže sú tu rôzne európske normy, ale ak vyzerá, že nefungujú a ekonomické škody sú veľmi výrazné, preto nalieham na Európsky parlament aj komisiu, aby prijali prísnejšie opatrenia na záchranu jeseterov. Žiadame aj o financovanie. Prvnež dojde k vyhnutiu týchto uh, rýb. Teraz má slovo pán Štefan Uca z Renew Europe. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Boj proti klimatickej zmene E, závisí na EÚ aj členských štátoch, aby dodržiavali e, právny štát. Uvediem dva príklady, že e, správne predpisy nie sú v súlade článkom 11 zmluvy o fungovaní EÚ, pretože tento zabezpečuje povinnosť EÚ, aby brala do úvahy environmentálny dopad prijatých zákonov. prvým príkladom je mobili, mobility, ktorý má povinnosť pre vozidla, aby sa vrátil vrátili domov a e, podľa euro z barometru 22% vozidiel, ktoré e, e, prenašajú tovary v Európskej únie sú prázdne a to znamená výrazný zvýšenie emisí CO2. A druhý príklad by som uviedol, to je tiež dôležité, aj kolega Vlado Botoš o tom hovoril, že EÚ neumožňuje prístup k spravodlivosti, aby sa mohli aktéry obracať e, na súdny dvor pre mimovládne organizácie v súlade s článkom 9 e, dohovoru. Takže keď chceme zastaviť zmenu klímy, musíme sa pozrieť predovšetkým e, pred náš vlastný prach, že či dodržiavame medzinárodné právo Ďakujem pekne e, pani Rybaj Žine z Zelených. Gracias, presidenta. Tres de los ocho jóvenes... Ďakujem za slovo. Treja z 8 e, odsudených vlastne strajdajú 8 e, dní, a pardon, 8 tisíc a viacej vo vezení. A ukázalo sa, že Prípad, o ktorom chcem hovoriť, súvisí aj s terorizmom. A obvykle teda e, tresty sa pohybujú v rozpetí od 2 do 13 rokov. A v danom prípade teda e, boli požiadavky na to, aby zakročil aj pán predseda Juncker, ale pán Timerman sa potom ujal tejto otázky. A práve bolo vyjadrené, boli vyjadrené určité obavy, z hľadiska diskriminácie obvinených kvôli ich presvedčeniu. Čiže máme teraz e, prístor a príležitosť, aby nová komisia prišla s novými opatreniami a aby sa v Španielsku neporušovala charta základných práv. Ďakujem. Slovo pani Sardone za ID. Poprosíme mikrofón zapnúť. Ešte raz, mikrofón prosíme zapnúť. Ďakujem. Prajem dobrý večer, vážené kolegyne, kolegovia. Chcem predovšetkým venovať tieto slova eh, predsedovi Sasolimu, ale sledovala som jeho vyjadrenia, ktoré e, nedávno e, vyjadril a je posadnutý migráciou. Najprv povedal, že chce podporiť mimovládky, aj keď, e, teda podľa jeho slov, podpor, napomáhajú pašovaniu migrantov a pritom väčšina E, vieme teda, že väčšina migrantov, ktorí e, sa ocitnú na pôde Talianska, sa tam ocitnú nezákonne, teda prišli nezákonne. My sme sa stali čo v Taliansku čím Čímsekovi veľkým útočišťom a utečenským táborom pre migrantov. Myslím, že by e, mal byť pán Sasoli miernejší a samozrejme netreba byť ani príliš promigrantský, ale vieme, že celé roky prebehli a Európa neurobila nič, aby nám pomohla. Preto je potrebné ostať zameraný na integráciu a aby krajina bola schopná obrániť svoje hranice. No už máme fakt pokrek tejto Európy, ktorá nám nepomáha. Ďakujem. je tu práve to, že teda je tu otázka, že pri e, týchto jednominútových e, vyjadreniach nie je možné uplatniť modrú kartu. Ďalším rečníkom je pán Terč za ECR, ale vidím, pokiaľ vidím, nie je prítomný. Takže ďalším rečníkom pán Bašesku za EPP. Nech sa páči. Mikrofón. Pani predsedajúca, rád by som upriamil vašu pozornosť na niečo, čo všetci vieme, ale nehovorí sa o tom. Za posledné roky Európska únia sa stala men, čoraz menej relevantnou z hľadiska globálnej zahraničnej politiky, aj celkovo z hľadiska rozhodovania vo veciach globálnych. Čiže bolo by dobre viesť určitú rozpravu aj tu v parlamente, e, v výbore pre zahraničné veci, ale aj e, rozhovory s komisiou o tom, ako hľadať riešenia, ktoré by sa mohli využiť Európskou úniou, aby sa mohla stať ozaj e, významnou európskou veľmocou, podobne ako Čína a Ruská federácia. Ak si nedáme takýto cieľ, tak je tu riziko, že sa staneme politicky aj ekonomicky, e, alebo proste ocetníme sa ako faktor alebo jedinec, ktorý prijíma nejako tú globalizáciu bez toho, aby mohol do nej zasiahnuť. A že vlastne nebudeme vedieť žiadnym spôsobom ovplyvniť tú globalizáciu. A preto je potrebné, je nutné zodpovedať tieto otázky aj našim občanom. Proste ide o to, aby sme dokázali formovať proces globalizácie v budúcnosti. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pani Grapíny za socialistov a demokratov. Ďakujem za slovo. Pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Rada by som pohovorila o obchodovaní s ľuďmi, obchodovaní s deťmi, so ženami. Toto sa deje vďaka existujúcim E, cetraničným sieťam. A rada by som požiadala túto cestou aj komisiu, aby vykonala vyšetrovanie e, v členských štátoch, napríklad cestou Europolu, pretože ináč sa nepodarí vyriešiť tento problém s pašovaním ľudí. Nakoniec si myslím, že Európska únia znamená bezpečnosť pre ľudí, práva pre občanov a teda predpokladáme, že to znamená aj bezpečie pre občanov. Čiže často e, deti nemajú právo e, vyjadriť svoj názor, ale podľa príslušných zákonov aj deti e, do 12 rokov majú predsa len právo nejak sa k tomu vyjadrovať. A môžu byť predvolané potom aj na súd ale spôsob, ako sa tu uplatňujú ľudské práva, to sa netýka samozrejme len východných krajín, ale aj západu. Ďakujem za EPP. Ďalší rečník. Ďalej maďarská predstaviteľka, pani Jároka. Dovolte mi teraz práve, aby som sa vyjadrila k európskemu pikniku. Teraz mi zo Šopronu hlavne teda e, kolegovia, ktorí sú z bývalého socialistického sektora, aby sme teda tu mohli prehovoriť, že pred 30 rokmi sme vedeli e, e, byť významným, významnou súčasťou tých zmien, ktoré nastali. A teraz po 30 rokoch táto jednota politická, aj morálna, a tolerancia, rovnosť, sloboda, tieto hodnoty akoby sa rozplynuli a aj keď povedzme určite e, sme svedkami toho, že v Európskej únii je 120 miliónov chudobných ľudí, ktorí nemajú dostatok prostriedkov, aby mohli slušne bývať, aby mohli treba pitnú vodu, WC a tak ďalej. Tak si myslím, že e, určite, keď príde nová Európska komisia, tak v priebehu tých prvých 100 dní určite takúto otázku tam musíme predložiť ako požiadavku. Pretože ak nedájdeme liek na, toto, na tieto podmienky, tak potom Určite eh, tí občania, ktorí sú v tej zlej situácii, eh, sa ocitnú ešte v horšej. Takže rada by som pripomenula tie myšlienky, ktoré tu boli pred 30 rokmi. A ďakujem za slovo. Ďalším rečníkom je pani Šporer za socialistov a demokratov. Pani šporek. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, kolegovia, asi ste už počali o, o kampani, ktorá sa nazýva Prebiakov škandál a týka sa to e, potom, e, týka sa to demisie významného predstaviteľa po tom, čo sa objavili nejaké publikované správy v médiách. Konkrétne ide o to, že E, že tam bol tlak zo strany e, ministerstva spravodlivosti voči sudcom, ktorí si dovolili kritizovať niektoré aspekty justičného systému Polska. A minister spravodlivosti a e, vlastne mal nad týmto dohľad. Je najvyšší čas, aby sme vytvorili osobitný vyšetrovací výboj, výbor v rámci Európskeho parlamentu, ktoré by mohol preskúmať nezávislosť celého tohoto procesu v Polsku. Ďakujem. Ďalej má slovo za EPP pán Zoido Alvarez. Ďakujem za slovo. Španielsko e, zažilo práve nedávno veľmi vážne e, povodne v Andalúzii, v Mursii, v Kastílii, La Mancha a vôbec komunikácia vlakom, alebo cestovanie vlakom, alebo na cestách, to sa stalo úplne nemožným a tisíce občanov museli byť evakuované a bohužiaľ teda sme zaznamenali aj straty na ľudských životoch. A oceňujeme solidaritu, ktorá, e, ktoré sa Španielsku dostalo a chcem pri tejto príležitosti poďakovať za podporu a pomoc, ktorá, e, ktorú teda Španielsko dostalo. Preto, pani predsednička, Chcem ale poukázať na to, aby ten Fond Európskej solidarity ešte lepšie mohol byť využívaný. Preto všetkým, keď nastanú takéto ozaj dramatické situácie a aby sa čo najviac pomohlo pri riešení takýchto situácií, aby sa dali vyriešiť čo najskôr. Ďakujem. Ďalej má slovo Garcia de Blanco za socialistov. Ďakujem, pani predsedajúca. Boj proti klimatickým zmenám a aspekty využitia reno, teda obnoviteľných energií. Toto je veľmi aktuálna téma aj v rámci Európskej únie, ale nemá zmysel, aby sme sa sústredovali len na niektoré regióny v Európe. Je tu viacero krajín, kde sa realizujú tieto úlohy a Poukazuje sa aj na sociálne aspekty, e, ktoré z hľadiska transformácie žiaľ neprebehli veľmi úspešne. Asi je potrebné viac vysvetľovať aj zo strany vlád členských štátov. A okrem toho treba aj ekonomické prostriedky náležite využívať, ale predovšetkým ide o tú odbornosť z hľadiska využívania fondov aby tieto boli uplatňované čo najvýhodnejšie. Čiže treba poskytnúť dostatok prostriedkov a treba ich vedieť správne využívať. Európska únia sa spriemyselnila, aj keď v podstate začínala e, s ocelou a uhlím, ale vieme, že sú ľudia, ktorí práve v oblasti e, banského priemyslu prišli o zdravie. A s tým treba tiež niečo robiť. Ďakujem pekne. Teraz dávame slovo pánovi Hajšlovi za socialistov a demokratov. Nech sa páči. Mikrofón. Madam prezident, mier považujeme v európskej únii už za samozrejmosť a myslíme si že ozajstná horúca vojna nám už nehrozí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

postupujú s rôznymi aktivitami proti odborom a vláda, nové, alebo nová vláda v Grécku pripravuje nový zákon pre odbory, ktorý vytvára systém, kde sa budú elektronicky sledovať ľudia a tiež aj systém elektronického hlasu hlasovania alebo prihlasovania sa na štrajky a toto vlastne obmedzuje zároveň aj právo eh, jednotlivca na štrajk. To znamená, že sa vlastne ako keby sa už opred eh, pokazovalo tých, ktorí chcú štrajkovať. V Británii aj Belgicku, Švedsku sú aj podobné systémy, žiaľ v praxe a to je v podstate hnutie proti pracujúcim a teraz keď tu už možno hrozí aj nová kríza kapitalizmu, e, bude opäť prijatých množstvo rôznych e, nevhodných e, zákonov a predpisov, ktoré porušujú práva pracujúcich. A toho sme svedkami momentálne v Grécku,